<coughs> Začneme prosím naše stretnutie. Včera popoludní sme mali zasadnutie uh, koordinátorov a tu vám prednesiem e, výsledky tohoto zasadnutia. Poprvé, návrh, návrh koordinátorov znie, aby dostali povolenie vytvoriť dve uh, správy z vlastnej iniciatívy týkajúce sa vnútorného trhu a v tejto súvislosti autorských práv. Ide o uh, uh, aktivity EPSA pri nábore a pracovníkov inštitúcií. Je to v poriadku? Koordinátori takisto navrhli, navrhli usporiadanie nasledovných vypočutí v roku 2010. E, toto je len indikatívny zoznam. Najprv je to projekt na digitalizáciu e, knihy svetového e, dedičstva pravdepodobne v januári londonský, londýnsky e, e, dohovor a lingvistický režim pre patenty, implementácia komunitárneho práva, správa za rok 2008, práva e, osob, osôb, predovšetkým v kontexte Rímu 2 a Bruselu 1. Smerom k európskej právnej kultúre výuka e, právnych e, profesí, ontologické otázky týkajúce sa e, managementu spoločnosti, zmluvné právo, aktuálna situácia, cezhraničné otázky súvisejúce s občianským štatútom, takisto návrh nadviazania na prácu stálej pracovnej skupiny autorských právam, k autorským právam pod vedením Madame Gallo. Taktiež vymenovanie pani Galo ako spravodajkyne pre e, práva duševného vlastníctva na vnútornom trhu a pani Volis, spravodajkyňa k e, ustanoveniu 8, 6 a 8.4 k právu e, vykonávanému k mimozmluvným záväzkom. Pani Messi, spravodajkyňa e, k správe týkajúce sa porovnaní e, údajov v Eurodaku, ďalej v orgánom činnom v trestnom konaní pri, pre trestnoprávne účely. Pani Lichtenbergová, k stanovisku a, a akčného, akčného plánu k, darcovstvu orgánov a transplantáciám. Ide o spoluprácu medzi členskými krajinami. Predsedajúci je e, spravodajcom k efektívnosti EPSO ako téme. Takisto predloženie ústne ústna otázka k projektu spoločnosti Google digitalizovať svetové knižné dedičstvo. A teraz sa dostávame k dnešnému programu. Point, uh, eh, 14. Bod 14. Pardon, ospravedlňuje sa pán predsedajúci. Bod 13. Protokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť a slovo dávame pani Volis. Ďakujem, pán predseda. Vy by ste mali mať, kolegovia, návrh správy. Je to celkom e, priama vec. My sme len vyžiadali ako parlament sú o súhlas e, E, spoločenstvo pristupujúce e, k hákskému protokolu. To je materiál, ktorý vyplýva z hákskej konferencie o súkromnom medzinárodnom práve. Ide o práve, e, ktoré sa vykonáva pre vyživovaciu povinnosť. Je to akýsi doplnok práce v našom poslednom funkčnom období, kde išlo o nariadenie týkajúce sa práve vyživovacej povinnosti a ide, ide nám o zjednodušenie postupu e, pre poskytovateľov vyživovacej povinnosti. Ide o platby v členských. That regulation didn't ultimately uh, go as far as some of the... Ide o to, že tento návrh ide možno ďalej, ako by sme si želali a zároveň máme tu aj istú zmes medzi nariadením Európskej únie a, Hags- a dohovorom Hakskej konferencie. A toto je vlastne spôsob, ako sme ich dali spolu e, do protokolu o rozhodnom práve, ktorý znamená, že pre účely e, vymáhania e, vyživovacej povinnosti to bude sa môcť realizovať jednoduchším spôsobom. Čiže v zásade je to dobrá správa a myslím, že parlament by mal svoju reakciu čo najskôr zaslať a to je v podstate taký postscript k tomu, čo sme formálne už vykonali e, v tejto oblasti. Ďakujem, pán predseda. Any question? Ďakujem. Sú nejaké otázky? Nie? Ďakujem. Number 14. Bod číslo 14. Teraz mám potešenie privítať pani Margaret Fellinger, ktorá je riad, riaditeľkou znalostnej, riaditeľstvu znalostná ekonomika e, v rámci Európskej komisie. Nech sa páči. Pani Feringer, Ďakujem pekne, prajem dobré ráno vám, pán predseda, vážení členovia výboru, komisia a víta túto príležitosť odprezentovať členom výboru našu, naše oznámenie, ktoré sa týka zvyšovanie účinnosti presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu. Duševné vlastníctvo je veľmi dôležité e, pre európske podniky, pre podnikateľský sektor, aby mohol konkurovať v globálnej ekonomike. Európske podniky musia kontinuálne investovať do inovácií, musia si vyvinúť sofistikovanejšie produkty a služby a zároveň ich chrániť silnými značkami. Efektívna ochrana práv duševného vlastníctva je preto zásadná z hľadiska konkurencie schopnosti Európy, eh, hospodárskeho rastu a udržania pracovných miest v Európe. Avšak práva duševného vlastníctva sú ohrozené eh, fenoménmi pirátstva a falšovania, ktoré dosahujú alarmujúcu úroveň v súčasnosti. A nárast eh, falošných a pirátskych produktov sa zvýšil od 5 miliard do, na 500 miliard amerických dolárov počas posledných 30 rokov. Takto si môžete urobiť e, predstavu o rozsahu a veľkosti tohto problému. Avšak dôsledky a e, pirátstva a falošných kopí často nie sú e, pochopené, nie sú správne chápané. Verejnosť si často myslí, že tieto pirátske výrobky ovplyvňujú len luxusný tovar. To však nie je pravda. Pirátske tovary a falšované tovary ovplyvňujú širokú škálu produktov a celú ekonomiku. Dôpady, dopady týchto fenoménov na Európu sú závažné. Poprvé odhaduje sa, že pirátske a falšované produkty ničia na celom svete 2,5 miliónov pracovných miest, viac ako 100 tisíc pracovných miest v Európe každý rok. Po druhé, pirátske a falšované produkty spôsobujú závažné riziko zdravia a bezpečnosti európskych zákazníkov. Široká škála falošných produktov, ktoré sa týkajú nápojov, potravín, kozmetiky, parfúmov, elektroniky, náhradných dielov, či už na automobily alebo elektronické zariadenia, lieky a tak ďalej, spôsobujú čoraz viac závažných incidentov. Stalo sa napríklad, že mobilný telefón vybuchol v rukách z e, zákazníka, lebo tam boli e, falošné baterky alebo došlo k poškodeniu zdravia detí, e, lebo hračky obsahovali jedovaté látky, čiže e, šírka tohto fenoménu je obrovská, a ľudia si to častokrát neuvedomujú. Falšovanie produktov a piráctvo majú zároveň aj veľmi významné dopady na spoločnosť. Poprvé, piráctvo a falšovanie vedú k významným daňovým únikom, čo má negatívny dopad na rozpočty krajín nemáme súhrné údaje za Európu, ale máme údaje zo Spojených štátov. V roku 2009 daňové straty vyplývajúce z piratstva a falšovanie produktov sa odhadujú na 62 miliard amerických dolárov. Pokiaľ máme zhruba porovnateľné straty v Európe, iste si viete predstaviť, aké obrovské peniaze chýbajú e, či už pre dôležité, pre dôležité investície v Európe, ktoré sú mimoriadne dôležité v časoch eh, hospodárskej krízy. No a napokon pirátske a falšované produkty majú ďalší negatívny aspekt, lebo stali sa dôležitým zdrojom financovania medzinárodného zločinu a dokonca aj terorizmu. Medzinárodný zločin sa čoraz viac posúva smerom k falošným produktom, pretože tie zisky sú oveľa vyššie ako v iných druhoch nezákonného obchodu a riziko detekcia odhalenia je nižšie a zároveň aj e, tresty sú pomerne nízke v prípade odhalenia. Preto je zásadné pre Európu, aby sme zlepšili systém ochrany práv duševného vlastníctva. Už máme v Európe právny rámec, v smernici z roku 2004 o presadzovaní, ktorú schválila aj váš výbor a nariadenie, colné nariadenie, ktoré umožňuje uh, skonfiškovanie uh, takýchto tovarov na hraniciach. Je tu ešte ďalšia, ďalšie spojenie, je to uh, smernica o kriminalite, ktorá zatiaľ je zablokovaná v rade a dúfam, že sa nám podarí, aby e, sa táto legislatíva bola odblokovaná. Okrem právneho rámca musíme e, uplatniť e, mnoho ďalších sprievodných opatrení, ktoré zlepšia presadzovanie práv duševného vlastníctva v praxi. A o tom je práve naše najnovšie oznámenie. Navrhujeme niekoľko praktických neregulačných opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšenie e, efektívnejšie presadzovanie práv duševného vlastníctva. Prvé opatrenie je vytvorenie Európskeho observatória týkajúceho sa piráctva a falošných produktov. Cieľom tohto observatória je zbierať, analyzovať ekonomické a ďalšie údaje o pirátskych a falšovaných produktoch a prezentovať výročnú správu členským štátom a Európskemu parlamentu o veľkosti problému, o obchodu, o ekonomických ukazovateľov, dopadov na spoločnosť, vrátanie dopadov na zdravie a bezpečnosť európskych spotrebiteľov, aby sme mali lepší základ pre príjmanie politik a programov založených na dôkazoch. Táto výročná správa by potom mohla slúžiť ako základ pre odporúčania e, iniciatívy a, iniciatívy a správy z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu. Cieľom takéhoto observatória je tiež dať dokopy zástupcov verejného i súkromných sektorov, aby si zdieľali najlepšiu prax pri, vy, pri zabezpečení a vyvinutí kampaní, senzibilizácie, zvýšovania povedomia a, a podpore a partnerstiev medzi súkromným a verejným sektorom. Čo si v Európe vyžadujeme, čo je ne, absolútne nevyhnutné, je lepšia administratívna spolupráca pri presadzovaní práv duševného vlastníctva, či už v rámci jednotlivých členských štátov, alebo medzi členskými štátmi. Niektoré členské štáty ustanovili národné koordinačné štruktúry. Vo väčšine členských štátov takéto štruktúry však v súčasnosti chýbajú. To znamená, že colné úrady, justícia a súkromný sektor pracujú v izolácii, nekooperujú, dokonca si ani nevymieňajú informácie a nevyužívajú sa možnosti e, synergií, ktoré by zlepšili e, opatrenia v praxi. Tieto synergie sa strácajú, najmä v oblasti colných štruktúr nie sú e, štruktúry vytvorené na colnú spoluprácu v tejto oblasti medzi jednotlivými členskými štátmi. Keď príde istý druh falšovaných produktov na jednom trhu, neexistuje žiaden systém upovedomenia iných členských štátov o danom produkte, aby sa mohol, mohli, mohli jednotlivé kroky lepšie zacieliť a skoordinovať v Európe. Preto to, čo potrebujeme, čo urgentne potrebujeme, sú lepšie štruktúry spolupráce, či už v rámci členských štátov alebo medzi jednotlivými členskými krajinami No a napokon komisia navrhuje, aby sme dali dokopy e, zástupcov z rôznych sektorov ekonomiky a snažili sa e, dosiahnuť dobrovoľné dohody e, pre spoluprácu v oblasti jednotlivých priemyslov alebo sektorov. Jedna z oblastí, ktorá podľa nás je prioritou, je predaj falšovaných produktov cez internet. Internet je E, nie je zdrojom, a, ale stal sa nástrojom, nástrojom predaja falšovaných produktov a, e, do Európy a častokrát z tretich krajín ako Číny do e, pre európskych spotrebiteľov a európske firmy. Preto v súčasnosti skúmame internetové platformy a online prostredie a prevádzkovateľov stránok, akým spôsobom by sa dalo spolupracovať, aby sa znížil tento fenomén predaja falšovaných produktov na internete. Toto sú v zásade hlavné kroky, ktoré navrhujeme a dúfame, že členovia vášho výboru e, nám vyjadria podporu a zároveň aj prídu s istými e, myšlienkami pre ďalšiu prácu v tejto dôležitej oblasti. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme pani Frölinger. A teraz má slovo pani Galo. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som chcela poďakovať pani Frölinger za to, že prišla medzi nás. Chcem sa poďakovať aj za jej úvodné slova. Musím povedať, že skutočne vítam iniciatívu Európskej komisie. To znamená, že vidím, že je tu záujem sa zaoberá tou situáciou v oblasti pirátstva a falšovania produktov v Európskej únii. A komisia aj plne, e, plne oprávnene povedala, že takéto falšované produkty ohrozujú nielen e, obchod, ale aj zdravie našich občanov. Napríklad, keď sa falšujú e, prístroje alebo dokonca aj liečiva. Jednoducho všetko, čo prispieje k tomu, aby sme bojovali proti tomuto fenoménu na vnútornom trhu, je prospešné. Chcela by som sa teraz zamerať na pár bodov, ktorí možno neboli tak dobre vyjadrené v tom samotnom texte. Najprv, čo sa týka toho Európskeho monitorovacieho centra pre falšovanie, myslím si, že ako myšlienka je to výborné, ale ja to chápem ako taký prvý krok. Mňa by práve preto zaujímalo, čo zamýšľa komisia spraviť, ak sa nazbierajú príslušné informácie, a keď sa vypracujú a predložia príslušné analýzy. Ako bude potom postupovať e, komisia? Ako bude ďalej na tom pracovať? To je jedna vec. Druhá vec, na ktorú by som chcela poukázať, je, že jeden z dôvodov, prečo dochádza k falšovaniu, spočíva v tom, že jednoducho naša verejnosť, bez ohľadu na jej vek, je toho názoru, že takéto kopírovanie, pirátstvo produktov, že je to niečo normálne, niečo akceptovateľné. Myslím si, že je dôležité, aby sme o tomto informovali našu verejnosť, aby sme vytvorili určité povedomie na všetkých úrovniach, tak na lokálnej, národnej, ale aj európskej. To znamená, že je dôležité spolupracovať so štátmi, dôležité spolupracovať s odbornými organizáciami a Myslím si, že je dôležité, aby sme toto povedomie vybudovali našich občanov čo najrychlejšie. Škody, ktoré vznikajú prostredníctvom pirátstva a kopírovania, to je to, o čom musíme našich občanov informovať. Ďalej považujem za dôležité aj to, že ide tu aj o určitú medzinárodnú dimenziu tohoto fenoménu. To znamená, že máme dohody s Čínou, ale mňa by zaujímalo, že ako to vyzerá s inými dohodami, ktoré uzatvárame, alebo by sme mohli uzavrieť s tretími štátmi, ktoré sa týkajú boja proti pirátstvu, napríklad čo sa týka Indie. Vieme, že India má v tejto oblasti veľký potenciál. Preto ma zaujímalo, aká je situácia napríklad aj v oblasti nášho partnerstva s USA v tejto oblasti. To znamená, že do akej miery s nimi spolupracujeme. Podľa mňa ide tu o taký problém, ktorý, proti ktorému musíme bojovať na medzinárodnej úrovni. A ešte by som sa chcela venovať čtvrtej veci. Falšovanie prebieha v dvoch fázach. Prvá fáza je tá samotná výbora, e, výroba a druhá je predaj. To znamená, že členské štáty musia prijať konkrétne opatrenia, keď e, sa vyrábajú takéto produkty. Vieme, že je tu zastúpená aj rada, predsedníctvo rady, možno, že by nám oni mohli poskytnúť informáciu o tom, ako sa postupuje v tejto oblasti, ako sa, čo sa napríklad plánuje v oblasti trestnoprávnych konsekvencií, lebo viem, že o tomto sa diskutuje na úrovni rady. A teraz sa dostávam k piatému bodu. Tu by som chcela hovoriť o malých a stredných podnikoch, lebo ich spomínala viacejkrát pani Frühlinger. Myslím si, že jedna z možností, akým spôsobom môžeme podporiť malé a stredné podniky, ako ich môžeme chrániť aj v oblasti inovácií, je, že by sme vytvorili jednotný postup, ktorý by sa týkal patentov v Európe a ich ochrany. Ale žiaľ, túto oblasť ešte nemáme ukončenú. Potom, čo mi ešte tak trošku chýba, tak to sa týka technických ochranných opatrení. a myslím tým konkrétne štandardizáciu na úrovni spoločenstva. To znamená, že je dôležité sa zamýšľať nad tým, ako by sme aj túto oblasť mohli harmonizovať. Čo sa týka elektronického obchodovania, skutočne môžem iba privítať to, čo povedala komisia. Vidím, že je tu záujem vie štruktúrovaný dialog a rokovať aj s dotknutými stranami. Vidím, že je tu snaha vybudovať dôveru a dôvera je pri obchodovaní veľmi dôležitá. Dôležité je aj nájsť alternatívy k súdnym sporom, aby trhy mohli príslušným spôsobom reagovať. Napriek tomu ale e, komisia navrhuje, že v prípade, ak sa nedosiahne dohoda, aby sa mohlo konať aj v právnej oblasti, aby sa mohli vykonať právne kroky. Mňa by zaujímalo, že ako s tým rátate, že v roku 2010 sa to podarí ukončiť? Thank you, <clears throat> Ms. Gallo. Ďakujeme. Pán Masip. Gracias, presidente. De la exposición... Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod sme si počuli, sme si vypočuli príspevok pani generálnej riaditeľky. A z toho som pochopil, že vlastne aká bola tá základná myšlienka. Počujete ma dobre? No asi bude lepšie, keď si dáte slúchadla. A už to ide? Výborne. Takže myslím si, že tá základná myšlienka pani komisárky je tak povediať teraz už neaktuálna. Alebo chápem to nesprávne. A síce ide o to, že či, že či sa vybuduje e, dohľadný orgán. Lebo to by viedlo k tomu, že tá jednota komunitárneho práva by sa spochybňovala. Teraz sme počuli, že teraz keď zažívame hospodárskú krízu, nemáme možnosť vytvárať nové organizácie. To znamená, že ide o také organizácie, na ktoré by sa priniesli niektoré kompetencie členských štátov. To by totiž viedlo k tomu, a vieme, že v Írsku sa teraz uskutočnilo referendum, takže si myslím, že musíme byť obozretní a nemali by sme presúvať viac suverenity a nemôžeme, nesmieme takýmto spôsobom ohroziť stabilitu spoločenstva. Myslím si, že je veľmi dobré, že medzi nás dnes prišla pani riaditeľka. Lebo dôležité je, že si musíme uvedomiť to, že začíname tak povediac na nule. Tu naražam na to, čo povedala pani komisárka, keď hovorila o tejto novej inštitúcii, ktorá vlastne by nebola v prospech spoločenstva, ale proti spoločenstvu. Ďakujem pekne a prosíme o odpoveď. Thank you. Um... Ďakujem. Tak trochu uh, má to oznámenie, aj tá prezentácia, uh, prekvapili. Samozrejme, že piráctvo nie je právny uh, termín, ale z odkazu na strane 3 uh, pochopil som, že tu ide o poruchu autorských práv. Uh, že ide tu pred, predovšetkým o zdieľanie, ktoré nie je lega, legálne. Sú to dve veľmi rozdielne otázky, pretože dokonca aj my v pirátskej strane e, súhlasíme, že tento typ by mal byť potieraný, e, ale treba to odlišovať od zdieľania súborov. Nesmieme však tieto veci miešať. Keď ich budeme za, e, za, zamieňať, tak budeme nekonsekventní. Vy, pani Frölinger, ste hovorili o možných rizikách pre zdravie a bezpečnosť. To sa podľa mňa pre, vzťahuje len na tovary. Nikto predsa, nechce naznačovať, že deti e, ohla, e, tým, že si zdieľajú súbory, ohrozujú verejné zdravie. Bolo by snať veľmi nápomocné, keby ste tieto dve veci mohli oddeliť. Na jednej strane falšo, falšovanie to, e, tovarov. A druhá otázka porušovania autorských práv tým, že povedzme zdieľate súbory a, a tak ďalej, ako som vysvetlil. <coughs> McCarthy. Pani McCarthy. Samozrejme, že ja som bola jednou z, e, z tých, z pani Fortu, z EPP, ktoré sme sa zaoberali e, presadzovaním týchto práv Myslím si, že je veľmi dôležité toto v, kont- v kont- kontexte lepšieho zákonodárstva tejto, tohto výboru. Myslím si, že by sme mohli byť e, presvedčivejší e, vo, vo vzťahu k všetkým zúčastnení, že je potrebná legislatíva v tejto oblasti. Ja by som však povedala, že pracujúc na tejto téme po roky, môžem povedať, že situácia sa skôr zhoršuje keď sa pozrite na správu OECD, tak e, pôvodne e, sa hovorilo o 7%, ktoré vo sveto, svete e, prípadajú na falšovanie produktov. File sharing, zdieľanie súborov je len, je len časťou, ale najväčšia časť je samozrejme disponovanie di, e, digitálnym obsahom na uliciach, ktorý sa predáva na uliciach. Čína, zoberte si nové členské krajiny. Ako predsednička výboru INTE som sa presne pozrela, ako fungujú celné orgány v Číne, ako je to s tovarmi, ktoré z EÚ e prichádzajú, ale to jednoducho nefunguje. Najväčší, jeden z najväčších prístavov v Šanghaj nefunguje v tomto zmysle to je teda čosi, čo musíme riešiť, kde musíme spolupracovať a spolu ešte aj so Spojenými štátmi. Zoberme si teda fakt naozaj prístavy. Najväčšie vývozy uh, značkových tovarov. Ja uh, Niekto, kto sa toľko zaoberal uh, touto krízou. Viem, že sme kvôli kríze stratili 60 tisíc pracovných miest a musíme vytvoriť nové, nové pracovné miesta. Oni najviac vytvárajú práve malé a stredné podniky, najviac vytvárajú uh, hrubý domáci produkt. Nie sú to však len pracovné miesta, ale treba sa pozrieť aj na túto problematiku. Pozrite sa prosím aj na novú správu európskych odborových z, uh, z, zväzov. Pozrite sa, koľko pracovných miest stret, strac, strácame na základe práve um, falšovania. Vítam skutočnosť, že tu sa v tejto oblasti vôbec deje nejaká práca. Ja zastupujem na severozápade Spojeného kráľovstva oblasť, kde väčšina uh, uh, pracovných miest závisí na tejto oblasti. Množstvo vecí sa e, súvisí s futbalovým biznisom. Vidím množstvo e, tričiek, falošných tričiek ktoré, e, Manchester United, ktoré sa predávajú na uliciach a po jednom vypratí sa rozpadnú. Chcela by som sa spýtať na základe súčasnej legislatívy, čo budeme robiť s tým, že niekedy naše zákony vlastne nekooperujú občianské e, presadzovanie dobre funguje, ale je celkom jasné, že e, orgány majú problémy e, fungovať. Chcela by som teda vedieť, čo s týmto komisia chce urobiť. Musíme sa postarať o to, aby sme podporovali súkromné práva, spotrebiteľské práva, ale súčasne Musíme obhajovať práva našich podnikov, ktoré vytvárajú pracovné miesta v EÚ. Táto rovnováha musí existovať. Musíme zlepšiť presadzovanie práva v oblasti falšovania. V súčasnosti však legislatíva dobre nefunguje a pýtam sa preto komisie, čo budete v tomto robiť v oblasti smernice o trestnoprávnych postihoch. Musíme vo vzťahu k súkromným osobám realizovať trestnoprávne postihy. Nikdy by som e, však nepodporila zákony z, z postihy spotrebiteľov, skôr e, postihy s odstrašujúcim e, účinkom Mnohé kľúčové priemysly sú tu podkopávané a myslím si, že komisia sa e, má pravdu, pokiaľ ide o vymáhanie mekého práva, ale musíme, musíme mať, dosahovať odstrašujúci e, výsledok pre hlavne organizovaný e, zločin. Pani Lichtenberger. Äh, Ďakujem pekne, aby som chcela reagovať na to, že musíme byť veľmi obozretní. To znamená, že sú tu rozličné elementy, o ktorých teraz diskutujeme a musíme ich správne namiešať, keď ide o opatrenia. Lebo toto je rozhodujúce preto, či tieto opatrenia budú aj efektívne a či skutočne zaberú. A teraz by som ešte chcela spomenúť jeden bod, ktorý považujem za zásadný. V rámci diskusí ma ruší jedna vec – a síce vadí mi to, že sa stále spomínajú určité škody, ku ktorým došlo. Ide iba o čistý odhad. Napríklad ja som prišla prostredníctvom špecifickej rešerše na to, že čo sa týka sťahovania súborov, tak sa spomína určitá suma dosiahnutej škody a to sa počíta tak, že ak sa stiahne jedna pies, pesnička, tak ako škoda sa započítava celé CD, lebo pesničky sa nepredávajú e, jednotlivo. Takže takto to je. Keď ja chcem jednu pesničku, si musím kúpiť celé CD, tak to je. To znamená, že z tohoto hľadiska potom jedno CD je pomerne výhodné, keďže tam viacero pesničiek. Mňa by zaujímali skôr také opatrenia, ktoré by sa zameriavali na to, akým spôsobom dosiahnuť férové a legálne ponuky, ktoré boli príslušné, e, prístupné pre mladých ľudí, mladistvých. To je to rozhodujúce, lebo jednoducho mladiství nemajú kreditné karty, nemajú žiadnu možnosť prostredníctvom kreditnej karty platiť na internete. To znamená, že ak mladí ľudia si chcú stiahnuť napríklad zvonenia, tak častokrát radi za to zaplatia aj obrovské sumy, 1, 2, 3 eurá za nejaký tón, ktorý trvá 10 sekúnd. toto poukazuje na to, že ak majú možnosť, tak zaplatia, ale samozrejme bez kreditnej karty je to skutočne ťažko realizovateľné. Ja by som bola veľmi rada, keby to bolo podobne ako pri telefónnych účtoch, aby sa našiel určitý spôsob, ktorý by umožnil mladý, mladistvím na dobrých platformách nájsť to, čo hľadajú. Ináč budeme takto diskriminovať celú e, generáciu ako tých, ktorí ilegálne stiahujú súbory. To by som nechcela. Bola by som práve rada, keby to omeškanie, s ktorým reaguje priemysel, aby sa konečne dohnalo to omeškanie. Vidíme napríklad, že existujú platformy ako iTunes, vidíme, že tam to skutočne funguje. To znamená, že si myslím, že veľmi dôležité boli dostupné ponuky pre túto hlavnú skupinu spotrebiteľov. A teraz ešte k tomu, čo povedala kolegyňa McCarthy, čo sa týka digitálneho obsahu, ktorý sa predáva v forme hardvéru na uliciach. Myslím si, že tu musíme rozlišovať medzi týmto aspektom a tak povedať s disku, diskusiou o krádeži, o porušovaní intelektuálneho vlastníctva. Bo to je niečo iné. Tieto masové kópie sa, sa vyrábajú organizovane, tak to je, a to je iná kategória ako napríklad piati školáci, ktorí si sadnú doma a stiahnu si pár pesinčiek pre domácu oslavu. Takže ja si myslím, že je dôležité rozlišovať medzi týmito vecami. Čo mi ešte chýba v tejto oblasti je otázka práv spotrebiteľov. spotrebitelia sú veľmi málo zapojení v diskusii a sú málo zohľadňovaných potreby. Nemáme tam ani formulované práva, ani také práva, ktoré boli vykonateľné, vymáhateľné, lebo ide o cezhraničné médium. A túto oblasť považujem za veľmi dôležitú. Možno tento model sa vám nebude úplne páčiť, ale práca na spoločnom povedomí, informáciách v Európe. Podľa mňa to bolo, bola veľmi zaujímavá práca. Podľa mňa toto musíme zohľadniť, musíme tam s tým kalkulovať. Čo ja považujem za také problematické, je oblasť trestného práva, ako poznáte ten známy prípad. Je ťažké to riešiť, prostredníctvom trestného práva bez toho, že by sa zadefinovala aktuálna situácia, kde by sa rozlišovalo medzi súkromnými a nesúkromnými kópiami. A nepovažujem to za náhodu, že na rade sa to celé zastavilo. Na rade vidíme, že je tam tendencia odmietnúť všetko, čo sa týka trestného práva. Ak nie sme ochotní cezhranične bojovať a trestať poškodzovanie životného prostredia, tak ak nechceme ani trestnoprávne bojovať proti stiahovaniu súborov, tak eh, jednoducho niečo tam nie je v poriadku. Ešte taká, taká malá oprava z mojej strany, čo sa týka náhradných dielov. Už sme to zažili pri osobných vozidlách. Tam išlo o to, že sú náhradné dielce, originálne, predražené, ktoré sa musia používať. A v tejto súvislosti sa vypracovala štúdia, ktorá bola aj tu prezentovaná. Podľa nej nebolo možné preukázať, že náhradné diely, ktoré nepochádzajú od originálnych, z originálnych výrobní, od originálnych výrobcu, sa nepreukázalo, že boli horšie. Jednoducho toto sa skonštatovalo, musíme tu rozlišovať medzi tým, že sú tu samozrejme zlé produkty, ktoré sa dajú kúpiť napríklad na internete. Nechcem teraz samozrejme povedať, že každý, kto si dnes objedná Viagru cez internet, má nejaký problém, lebo si nevšimol diskusie v posledných 5 rokoch. Podľa mňa je dôležité v tejto oblasti rozlišovať. Vyžaduje si to citlivý prístup, lebo keď sme to riešili jednotne, dochádzalo by k, ku kriminalizácii aktivít, ktoré, ktorá by nebola nevyhnutná. A teraz posledný bod. Ja by som chcela, čo sa týka európskej kultúry a produktov a falšovania produktov a zaobchádzania s patentami, ja si myslím, že dôležité, aby sme obraňovali európsku kultúru ochrany patentov. To znamená, že aby sme sa neprispôsobili európske, eh, americkému modelu, ktorý trivializuje patenty a ktorý by umožnil takýto postup v Európe. Toto by jednoducho bolo, bolo negatívne pre naše malé a stredné podniky. Ja viem, že takéto niečo sa u nás die a že americké firmy sa snažia e, zasypať žalobami naše európske podniky, alebo v oblasti nejakého, nejakej, nejakej triviálnej oblasti zistili porušenie patentu. Toto je dôležité aj pre transatlantické vzťahy, lebo musíme byť hrdí na našu kvalitu v oblasti patentov a nesmieme otvoriť naše dvere široko do Korán pre armády amerických e, právnikov, ktorí sú už pripravení a ktorí chcú proti nám bojovať. Ďakujem pekne za pozornosť. Uh, Ešte krátka nová, no, nová poznámka pána Engströma. len e, reakcia na kolegyňu McCarthy. Samozrejme, že e, veľa CD-čiek, dvd sa na čínskych uliciach predáva. Nie je to však takým zvykom v Európe. Bohužiaľ, poznámka mimo mikrofón. Tam, kde máme dobré uh, napojenia ši, uh, širokopásmového internetu v Európe, tam to nie je až takým zvykom. Ide v iných oblastiach skôr o organizovaný uh, zločin, ale tam, kde máme dobré internetové napojenie, si deti radšej stiahujú veci e, nekomerčným spôsobom. Takže keď predávame e, DVDčka a CDčka, Ide skôr o, o, o krajiny s menej rozvinutou e, infraštruktúrou a tento problém treba skôr riešiť, než, e, než e, útočiť na samotné CDčka. Je pohodlnejšie nahrať si veci priamo zo siete, preto týchto CD a DVD je v týchto krajinách, kde je internet menej. Long list, um, please Mám, dl- mám dlhý zoznam rečníkov, tak vás poprosím, hovorí pán predsedajúci, keď budete prosím na rade, Je však dôležité hovoriť o faktoch, e, keď e, máme takúto problematiku. Všetko je veľmi dôležité. Ďakujem vám. Ďalším je, rečníkom je pán Bodu. Ďakujem. E, myslím si, pán predseda, že komisia by mala podnikať konkrétnejšie kroky s cieľom bojovať na jednej strane proti e, pirátstvu, na druhej proti falšovaniu. Oba fakty sú e, asociálne. Hoci tu nemusí ísť priamo o e, následky zdravotné, ako u falošných liekov, ale Piráctvo a falšovanie neboli e, vynájdené včera, nie je to fenomén nový a nerozumiem tomu, prečo by sme tento e, proces mali realizovať formou e, observatória zbierajúceho dáta. Už máme množstvo údajov, pochopil som to tak z vašich slov. Takže by som chcel vyzvať komisiu, aby uh, pozerala smerom vpred a e, prišla s návrhom týkajúcim sa trestnoprávnych postihov, aby sme bojovali na jednej strane proti falšovaniu a na druhej strane proti pirátstvu. Myslím si totiž, že oba javy postihujú ekonomický rozvoj Európy a, a ak a, e, čo, výskum a vývoj, a ak to bude postupovať, nebudeme strácať len pracovné miesta na jednej strane, ale e, zastaví sa ekonomický rozvoj. Pán e, Mandels. Ďakujem, pán predseda. Len stručne tá doterajšia rozprava ukázala, že potrebujeme e, jasnejšiu legislatívu k právam k autorským právam, právam duševného vlastníctva. Potrebujeme jasnú legislatívu a e, dúfame, že komisia tu čo si urobí. Potrebujeme európsky patent, nie ka- každej krajine iný. O tom sa tu hovorí už roky. Dúfam, že existujúcu legislatívu dokážeme zlepšiť, ale ešte zo pár poznámok k a reakcií k predrečníkom. Áno, za práva duševného e, e, vlastníctva treba pra, e, pra, platiť. Môj 17-ročný syn musí dlho pracovať na to, aby si mohol kúpiť moped. To je celkom automatické. U nás máme naozaj mnoho ľudí, ktorí berú drogy. Vláda im ich dáva zadarmo a daňoví poplatníci to zaplatia toto je možno riešenie, o ktorom treba rozmýšľať. Ak nechceme, aby e, sme ako jednotlivci platili za autorské práva, súhlasím s pánom e, Bodu, dnes sú to nejaké nové vynálezy, e, vynálezcovia nevynachádzajú nejaké nové veci, treba nájsť nejakú alternatívu a potom nebude problém. Táto diskusia nám ukazuje, že potrebujeme zlepšenú legislatívu, k právam duševného vlastníctva. A ak to dosiahneme, bude ma to tešiť, pretože potom budeme môcť, môcť byť e, tou vedúcou ekonomikou vo svete, pokiaľ ide o vedomostnú spoločnosť. Ospravedlňujem sa, pán predseda, ale musím sa k tomuto vrátiť. Jedna z úloh, ktorý má pani Galo, je e, predniesť niekoľko faktov a hovoriť o faktoch. E, budeme viesť diskusiu e, o piráctve v hudobnom priemysle a myslím, že pánu kolegovi potom ukážem, prečo Manchester je hlavným mestom v Británii piráctva a falšovania. Viem, poznáme digitálne technológie, no ja osobne, ak by som chcela, by som mohla v mojej garáži alebo niekde v pivnici vyrábať CDčka a predávať ich na trhu nie je to preto, že by to bolo tak sofistikované. a Sú ľudia, ktorí to robia a toto je realita. Robia to aj na západe, či už sú to DVDčka, CDčka. Je to obsah a množstvo nosičov, ktorí sa takto dostanú na čierny trh. Takže poznám všetky tieto problémy. A možno by som pánu kolegovi ukázala, keď bude v Manchestri, čo sa tam na uliciach deje. A máme k tomu údaje. Máme údaje, že strata výnosov na daniach, za to by sa dali postaviť ďalšie nemocnice v Británii. Skutočne má to škodlivý vplyv na spotrebiteľov. Sú to veci, na ktoré sa skutočne musíme zamerať. Chcem ešte sa vyjadriť eh, k následovnému. Nikto nechce predsa bojovať proti deťom, ktoré si stiahnu nejakú hudbu. To, čomu sa musíme venovať, je nasledovné. Nech môžem akceptovať to, že by nebolo dostatočných miest ako, viac ako 400 stránok webovských, kde sa ponúkajú, ponúka hudba na stiahnutie, takže neznamená to, že by nebolo dostatok ponúk. Čiže nechceme ísť proti mladým ľuďom, ktorí si to robia, ale s pani Lichtenberger súhlasím, že musíme šíriť osvetu medzi spotrebiteľmi, najmä skupina ľudí od 14 do 23 rokov. Je tu istá špecifická skupina. Čiže my nechceme ísť proti jednotlivcov, ale chceme ísť proti masových organizácií, ktoré robia reklamu, ktoré ponúkajú hudbu zadarmo a vôbec neinvestujú. Musíme ísť po takýchto spoločnostiach pirátskych. Ďakujem. Pani Frölinger, chcete sa vyjadriť? S vašim dovolením, pán predseda, rada by som zodpovedala niekoľko otázok, ktoré boli adresované priamo komisii. Rada by som začala s otázkami, ktoré sa týkajú toho observatória alebo monitoringu monitorovacieho centra a posledná otázka pána Budu. Prečo potrebujeme toto observatórium a preto potrebujeme viac údajov? Nemáme dosť údajov? Áno, máme dáta, máme údaje, ktoré vyplývajú z konfiškácií colníkov na hraniciach, máme údaje od polície, máme údaje od súkromného sektora, od OECD, ale všetky tieto dáta sú fragmentované Neexistuje žiadna spoločná metodika zberu dát, žiadna spoločná metodika analýzy týchto dát a, a spracovania údajov. V niektorých oblastiach máme len údaje, ktoré zozbieral súkromný sektor. A tieto údaje sú často spochybňované. Pani Lichtenberger poukázala na pochybnosti ktoré sa týkajú týchto údajov, napríklad zo strany hudobného priemyslu. Takže pokiaľ chceme mať lepšiu politiku založenú na dôkazoch, musíme zbierať nezávislé, jasné, musíme mať robustné dáta. A to je jedným z hlavných cieľom tohto observatória. Pani Galo sa spýtala, čo bude nasledovať po práce tohto observatória. Poprvé, dané observatóriu vypracuje výročnú správu, ktorá sa bude zakladať na jasných a spolahlivých dátach, ktoré potom môže slúžiť ako báza pre diskusiu e, okrem iných aj na tomto výbore o budúcej novej politike, nových iniciatívach. Nemyslíme si, že by sme mali prichádzať s novou legislatívnou iniciatívou bez toho, že by sme mali jasné chápanie daného fenoménu a všetkých ďalších dôsledkov. Jeden, jedna z dôležitých vecí, ktorú spomenuli viacerí členovia výboru, je senzibilizácia a povedomie, šírenie povedomia medzi zákazníkmi, medzi spotrebiteľmi a najmä mladými ľuďmi. A to je práve jeden z cieľov tohto observatória, aby e, šírilo osvetu, e, vzdelávacie kampane e, o tom, aké kampane by mohli fungovať a aké nie a ako by sme sa mohli navzájom učiť a vypracovať lepšie, lepšiu, efektívnejšiu osvetovú kampaň. To by mohlo byť to by mohol byť jedným z význa- dôležitých výstupov tohto observatória. Ďalšia otázka, ktorá prišla od pani Galo, sa týka medzinárodného kontextu. Komisia začala viesť dialog s viacerými tretími krajinami, najmä Čínou, e, ale i Ruskom a Ukrajinou, pokiaľ ide o zlepšenie presadzovania práv duševného vlastníctva a prebiehajú diskusie a rokovania o dohodách o voľnom obchode. Chceme sa uistiť, aby každá takáto dohoda obsahovala časť týkajúcu sa presadzovania práv duševného vlastníctva. Pani Galo sa spýtala na Indiu. Žiaľ, naše rokovania s Indiou sú v súčasnosti zablokované a preto musíme nájsť cestu, ako ich odblokovať, aby sme zlepšili zároveň aj našu spoluprácu s Indiou na presadzovaní práv duševného vlastníctva. A napokon ešte chcem povedať, že viacerí členovia výboru sa vyjadrili ku trestným postihom. Chceme povedať, a pani Mekasi to správne povedala, nik nehovorí o trestných sankciách proti deťom, ktoré si na internete stiahnu nejaké piesne. Kriminálne sankcie by mali ísť proti politike, proti šíreniu pirátskych kopií na v trhu, v obchodnom meritku. Komisia prišla s návrhom trestných sankcií. Tento návrh bol podporený v Európskom parlamente a v súčasnosti je to zablokované na rade. Niekto zo švedského predsedníctva tu je prítomný. Možno, že by švédske predsedníctvo nás mohlo informovať o tom, kde v súčasnosti sme. No na medzinárodnej úrovni to najdôležitejšie je, že v súčasnosti rokujeme s kolegami z DG Obchod o tzv. zmluvách proti falšovaniu a pirátstvu akta. Tieto nezahrňajú len eh, niektorých z hlavných obchodných partnerov, ktorých máme, ako Spojené štáty a Japonsko, ale sú to i tretie krajiny, ktoré sú hlavným zdrojom e, falšovaných a pirátskych produktov. A napokon pani Galo položila otázku možno, možnej, možných spoločných štandardov a technologických opatrení. Technologické opatrenia sú v skutku jeden zo spôsobom, ako chrániť spoločnosti pred pirátstvom a falšovaním produktov. Napríklad vo farmaceutickom priemysle sa to môže využiť na identifikovanie originálu. Využili sme možnosť Snažili sme sa zabezpečiť, aby jednotlivé sektory spolupracovali, vytvorili spoločné technológie a utvorili istú kritickú masu. V súčasnosti sa používajú rozličné technológie a spotrebitelia sú častokrát zmetení rôznym spôsobom autentifikácie produktov. V každom prípade sa na túto otázku hĺbšie v budúcnosti pozrieme. Pokiaľ ide o pána Engströma a jeho otázku na rozdiel medzi piratstvom na jednej strane, čo znamená porušovanie e, autorských práv a na druhej strane falšovanie produktov alebo porušovanie patentového práva. Komisia si myslí, že v každom prípade je potrebné rozlišovať, pokiaľ ide o sankcie. Máte úplne pravdu, že je rozdiel medzi tým, keď nejaký tínedžer si stiahne nejakú pieseň a organizovaná skupina, ktorá e, vo veľkom množstve e, kopíruje digitálny obsah a predáva e, kopírované CD. V každom prípade však je pravda, že pirátske kopie sa predávajú vo veľkom meradle a to zároveň aj poškodzovanie obchodnej značky a patentov. Preto právny rámec v Európe sa nemôže len obmedziť na a falšovanie, musí sa zaoberať aj pirátstvom, pirátskymi kopiami, ktoré sa vyrábajú vo veľkej miere. A preto je to v podstate rovnaká logika, či keď hovoríme o skupinách, o zapojení organizovaného zločinu a distribučných kanálov. Ďalej boli položené otázky týkajúce sa právneho rámca. A najmä pani McCarthy sa nás spýtala, čo budeme robiť na to, aby sme vyjasnili právny rámec. Komisia pripúšťa, že v súčasnosti rôzne európske legislatívne nástroje sa zdá, že nie sú celkom v súlade. To sa týka napríklad smernice o elektronickom obchode, o presadzovaní smernica o autorských právach smerní a ďalšie. A som rada, že môžem povedať členom výboru, že práve v kontexte tohto observatória sa rozhodlo, že sa ustanoví podskupina, ktorá sa bude venovať jednotlivým právnym otázkam, ktoré vyplynuli z rôznej miery implementácie týchto smerníc na národnej úrovni a na základe týchto výstupov potom komisia príde s vyjasnením jednotlivých právnych otázok a potom e, sa obrátime s výsledkami na Európsky parlament a na tento výbor. Ďalšie otázky, ktoré pani Lichtenberger e, uviedla, náhradné diely. Vieme, že parlament našťastie teda vyjadril podporu návrhu komisie liberalizovať právny obchod, obchod s náhradnými dielmi a zaviedol tzv. repair clause. Tento návrh spolu s ďalšími návrhmi žiaľ bol zablokovaný v rade členskými štátmi. Musíme však rozlišovať medzi právnym obchodom s legálnym obchod, legálny obchod s e, náhradnými dielmi, s pôvodnými, originálnymi náhradnými dielmi a potom s falšovanými náhradnými dielmi, ktoré môžu byť nebezpečné na základe výsledkov šetrenia policie vo e, Francúzsku. 10 náhradných dielov sú falšované a sú nebezpečné. Preto tu musíme jednoznačne rozlišovať. Toto bolo legálne, legálna výroba a distribúcia náhradných dielov. Tu treba odlišovať od falošných náhradných dielov, ktoré sa vyrábajú bez akýchkoľvek kontrol alebo dodržiavania bezpečnostných štandardov. A preto je dôležité skutočne dodržiavať všetky technické a bezpečnostné normy e, v Európe. A napokon otázka patentov. Sme si vedomi skutočnosti, že Európa musí obhajovať kvalitu svojich systémov patentov a nesmieme, musíme byť opatrní a nevydať sa na americkú cestu a neumožniť aby slabé, triviálne patenty, patenty pre obchodné modely a software a podobne. A preto chceme e, pripraviť štúdiu pripracovania patentov kvality, ktorá by mala identifikovať slabé stránky tohto systému a prezentujeme ju Európskom parlamentu ako aj tomuto výboru. Avšak musíme si uvedomiť, že pri chýbajúcom, pri chýbajúcich patentoch Európskeho spoločenstva bude veľmi obmedzené na možnosť zlepšiť túto kvalitu, však musíme zdôrazniť, že je veľmi dôležitý jednotný systém riešenia sporov v otázke patentov a chcem povedať, že sa vynasnažíme, aby sme mali systém, ktorý na jednej strane umožní efektívnu a účinnú ochranu patentov, ale na druhej strane umožní, aby aby slavé patenty vypadli z tohto celého spoločenstva. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem vám všetkým za vašu intenzívnu účasť na diskusii a tejto, myslím, že celé naše funkčné obdobie, celých 5 rokov sa budeme venovať tejto otázke. Posledná, posledná reakcia, lebo musíme ďalej pokračovať. Pani spomenul tu určité akty zo strany Európskeho parlamentu. Išlo rozhodnutie plenárneho zasadania a požiadalo náhľad dokumentov. Ja by som chcel spýtať, bude umožnený takýto náhľad do dokumentov? Podľa mňa ide o dôležitú vec, lebo takúto transparentnosť musíme mať. Uh, a ja mám ešte jednu otázku na komisiu. Rozmýšľali ste nad zavedením podobného systému, pretože hovoríme o stiahovaní e, hudby a filmov, že by sme tzv. roaming, ako je to v telekomunikáciách, že by sme ho zaviedli z hľadiska autorských práv v európskej legislatíve. To je moja otázka. Rozmýšľali ste niekedy nad tým a dalo by sa to realizovať? Prvá otázka, ktorá sa týka akta. Musím sa pani Lichtenberger ospravedlniť, ale ako možno viete, v Digi trh nie sme zodpovední my za rokovania o akta, ale budeme informovať kolegov z Digi Trade, z riaditeľstva pre obchod. Môžem vám len môj osobný názor povedať. Myslím, že Európsky parlament by mal mať právo vidieť tieto dokumenty ale obrátim sa na to na kolegov z DigiTrade. Pokiaľ ide o stielanie dokumentov a vzhľadom k množstvu otázok som zabudla sa vyjadriť jednej konkrétnej otázke a to je otázka zdieľania, zdieľania súborov. V súčasnosti práve skúmame poskytovateľov telekomunikačných služieb a práv, čo by sa dalo urobiť pri riešení tejto otázky? A nezameriavame sa tu primárne na represiu, ale na dve veci, ktoré boli spomenuté. Jedna je senzibilizácia a osveta. A pani Lichtenberger spomenula ďalšiu, to sú pra- e, zákonné ponuky. Musíme preto s majiteľmi práv a s prevádzkovateľmi telekomunikačných služieb a internetu, aké sú právne ponuky, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, či fungujú a pokiaľ nefungujú alebo nie sú dostatočne atraktívne, aké sú dôvody a ako môžu právne ponuky byť e, priprav- zákonné ponuky lepšie pripravené, aby boli v súlade s potrebami a s preferenciami mladých ľudí toto je vec, ktorá je nieľahká, ale myslíme si, že by sme sa nemali unáhliť a neprichádzať zatiaľ s legislatívnymi návrhmi, ale mali by sme e, mať spoločné chápanie tohto fenoménu a pozrieť sa na to, ako by sme všetci mohli spolupracovať. The last intervention to... Posledný príspevok a bude to prosím posledný, je pán Speroni, naozaj posledný príspevok, pretože naozaj by sme našli veľa rečníkov, ale dostali by sme sa do skozu v programe, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja by som chcel spomenúť jeden aspekt. Je tu ochranu, nemyslím teraz ochranu výrobcov, ale skôr ide o ochranu tých, ktorí využívajú tie tovary, ktoré sú vyrábané. My vieme, čo sa týka užívania pre súkromné účely, tak napríklad v oblasti hudby to je možné. Napríklad ja si môžem kúpiť CD, aby som to vysvetlil. Môžem si ju môžem to CD uložiť na, v počítači alebo, na, alebo v iPode alebo na nejakom inom zariadení. A teraz moja otázka. Ak užívateľ spraví nejakú kópiu, musí si ponechať ten originál, tak povedať na veke, aby mohol preukázať, že má originál k tej kópii. Alebo nemusí mať stovky CDčok, keď, keď si ich skopíruje, alebo teda keď sa rozhodne, že ich nepotrebuje, keďže to už má uložené v nejakom elektronickom zariadení a ich zahodí, tak potom nemôže preukázať, akým spôsobom získal tieto CD, teda tú hudbu. Toto je otázka, ktorú som viacejkrát spomínal aj v minulosti, ale nikdy som zo strany komisie nedostal relevantnú odpoveď. To znamená, že ak by som sa teraz dozvedel, že dobre, ty máš napríklad 2000 hudobných titulov, ktoré si získal legálnym spôsobom, máš ich uložené na nejakých zariadeniach, tak to je jedna vec, ale akým spôsobom je chránený ten spotrebiteľ, ak nemá už ten pôvodný nosič? I would, <clears throat> I would suggest, Mr. to take this question into account and to, if you don't have to... Vezmeme toto do úvahy. Uh, nemyslím si, že chcete odpovedať hneď. Postúpme ďalej v programe. Chcem sa ospravedlniť, ale Teraz treba prejsť k bodu číslo 18. Z organizačných dôvodov ide o prezentáciu e, oddelenia politík C, práva občanov a ústavnoprávne otázky.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 že by sa prezentovalo nejaké pracovisko Európskeho parlamentu. Ale ja by som chcela povedať, že my sme spolupracovali so sekretariátom, ako aj s predsedom Línem. A ja by som bola nerada, keby sa opakovalo to, čo sme už zažili v uplynulom legislatívnom období. A síce si to vyžadovala času a poslanci vlastne nevedeli, že tu máme, tak povediať, takéto odborné oddelenie. Na čo slúži naše oddelenie? Je to tak povediac výskumné oddelenie, ktoré pracuje pre poslancov Európskeho parlamentu. Je to určite špecifikum parlamentu. Parlamentné výbory majú totiž toho rozpočet na výskum a a koordinátori to, o to požiadajú, tak je možné využiť tieto prostriedky na zaujímavé témy. Napríklad tá posledná téma, ktorú sme sa zaoberali, tak tu nešlo iba o piráctvo a falšovanie, ale napríklad v roku 2005 sme vykonali štúdiu, o ktorú požiadal výbor Jury. Tam išlo o duševné vlastníctvo. To znamená, že máme tam tematické odborné oddelenia, ktoré majú k dispozícii určitý rozpočet. A To znamená, že sú tam v dispozícii ľudské zdroje a ja by som teraz chcela popísať tú právnu oblasť. Napravo odo mňa sedí Roberta Baláca, ja vediem toto pracovisko a my pracujeme aj pre iné výbory, napríklad pre petičný výbor, výbor FEM, výbor LIBE alebo výbor AFKO. Viem, že musíme ušetriť veľa času, preto nechcem nejako naťahovať, aby som chcela krátko vysvetliť, čo vám predložíme. My vám tu dáme dispozícii určitú zložku, je to možno zastaralá metóda, ale možno, že je lepšie, keď v tomto prípade budeme postupovať takto. Mm, zohľadnili sme aj jazykové vybavenie, našich poslancov, to znamená, že snažili sme sa dokumenty pripraviť v materinskom jazyku a potom aj v druhom jazyku príslušných poslancov. Samozrejme, nemáme tie materiály dispozícii vo všetkých jazykoch a snažili sme sa to zosúľadiť podľa potrieb poslancov. Táto zložka bude slúžiť vám alebo vašim asistentom a môžete s ním pracovať. Môžete si tam odložiť, čo považujete za zaujímavé, čo vás až tak nezaujíma a môžete si tam ukladať určité dokumenty. Pevne dúfame, že budeme s vami intenzívne spolupracovať a s vašimi asistentami a takto budeme môcť aktualizovať jednotlivé témy. Napríklad, keď e, budú schválené nové nariadenia, tak tedy môžeme aktualizovať tie zložky, napríklad kapitola A1, kde ide o duševné vlastníctvo. Pevne verím, že celé vám to bude nápomocné. Samozrejme, doplňujeme to aj modernými metodami. Napríklad máte tam USB kľúč, na ktorom, na ktorom si môžete ukladať dokumenty, ktoré si môžete zobrať do Štrasburgu. A tam sa nachádzajú technické podklady Európskeho parlamentu, ktoré vám môžu byť pri vašej práci nápomocné. Chcela by som poprosiť, aby ste poslanky, poslanci využili túto možnosť. Čo sa týka personálna vybavenia, nášho oddelenia. Roberta je veľmi usilovná, ale samozrejme nemôže spraviť všetko. My veľmi radi budeme spolupracovať so sekretariátom, ten spravuje jednotlivé požiadavky, my sa snažíme sa zahlbiť do tých tém, ktoré sú nám predložené a snažíme sa výsledky predložiť v stanovenom čase. Samozrejme nie je možné zodpovedať všetky individuálne otázky. Poslanci, ktoré majú záujem o vypracovanie štúdie, a ktorí poskytnú e, prostriedky. Samozrejme, musia si to najprv povedať so svojimi koordinátormi a potom na úrovni výboru sa príjme rozhodnutie. Ak by to prekračovalo naše e, finančné prostriedky, ako aj ľudské zdroje, tak samozrejme je nutné je to ešte nejako spresniť. Ďakujem pekne, pán predseda, za váš čas a sme vám k dispozícii. Sú nejaké otázky v tejto súvislosti? Pýta sa pán predseda. Ďakujem pekne aj za toto. A teraz bod číslo 15. Boj proti oneskorným platbám v obchodných transakciách. Spravodajca Rafael Baldassar. Ďakujem pekne, pán predseda. Smernica, ktorá sa zaoberá oneskoreným platbami, platí od 8. augusta 2002. Oblasť pôsobnosti smernice sa obmedzuje na obchodné transakcie. To znamená, že oblasť ochrany spotrebiteľov je z toho vylúčená. Teraz sa financovali dve štúdie komisie, aby sa preverilo, aká je efektivita tejto smernice a pritom sa zistilo, že pri príslušných transakciách medzi podnikmi a štát, napríklad aj štátnymi podnikmi, častokrát dochádza k oneskorným platbám. To v porovnaní s tým, čo je stanovené vo všeobecných obchodných podmienkach, alebo čo sa týka aj špecifických ustanovení jednotlivých zmluv. Čo sa týka dôvodov týchto, to, tohoto omeškania, viete si to asi predstaviť, súvisí to so štruktúrou trhu, napríklad súvisí to aj s hospodárskou súťažou, ako aj so, mm, so silou jednotlivých aktérov na trhu. Súvisí to aj s celkou situáciou pri dlhoch a dlžníkoch. Jednoducho veriteľia niekedy, veriteľ niekedy nereagujú, lebo nechcú stratiť klientov. Teraz zažívame aj hospodárskú krízu, to je ďalší dôvod. To znamená, že normálne obchodné správanie podnikov je niekedy narušené. Potom sú tam veritelia, pre všetky malé a stredné podniky, ktoré nemajú špecifické systémy, ktoré by umožnili reagovať na danú situáciu, keď dojde k oneskrným platbám. Samozrejme, príslušnej smernici sú zakomponované jednotlivé podmienky, ale práve čo sa týka malých a stredných podnikov, tak tam sa neráta, že by dostali úroky z omeškania, čo potom znamená, že dlžníci tým vlastne nie sú ani nejako motivovaní, aby včas zaplatili. Potom je dôležitá aj disponibilita prostriedkov. Podľa toho ide o to, či sú to podniky, či, či sú to vlastné prostriedky podnikov, alebo či sú to prostriedky, ktoré dostanú podniky od bank, keďže môžu potrebovať úver, keďže nemajú dostatok hotovosti. Tým sa celé tie toky narúšajú. na no čo sa týka štátneho sektoru, tak štátny sektor častokrát rieši diery v rozpočte tak, že neplatí v danom obchodnom roku, ale v ďalšom. Európska komisia vychádza z toho, že v Európskej únii ide o sumu približne 1,68 miliardy, ktorá je v omeškaní. Práve teraz, v dobe hospodárskej krízy, to má samozrejme veľmi závažné dopady. Oneskorené platby sú problematické pri obchodných tokoch v rámci spoločenstva, potom je to dôležité aj z hľadiska likvidity a niekedy ide skutočne o prežitie malých a stredných podnikov. Na základe tejto situácie komisia teraz predložila návrh, ktorý sa týka novej smernice, ktorá by príslušným spôsobom mala kodifikovať smernicu a ide tu o to, že tí, tí dlžníci budú konfrontovaní s dobrovoľnými opatreniami, ak, sú to, ak ide o súkromné spoločnosti, ak ide o štátne podniky, tak tam bude určitý automatický mechanizmus. Veriteľie môžu využiť tento mechanizmus na to, aby uplatnili svoje pohľadávky. Rozlišuje sa to medzi verejnou správou a podnikmi keďže verejná správa častokrát nemá tie veľké finančné problémy, s ktorými sú konfrontované e, spoločnosti, podniky. Takže tam nedochádza tak často k omeškaniu. Ale zase, ak štátna správa je v omeškaní, tak sú tam ešte o to prísnejšie opatrenia. Čo sa týka e, verejného obstarávania v členských štátoch, tak v roku 2006 dosahovala, dosahovalo približne 1,94 miliardy. Smernica sa môže teraz uberať štyrmi smermi, alebo sa má zamerať na štyri oblasti. Je predovšetkým o to, aby e, veriteľ mal lepšie právne postavenie všetkým v občianskoprávnych sporoch. Tu ide o nasledovnú záležitosť. Dôležitá je harmonizácia lehôd aj pre verejný sektor, to znamená, že ide o 30 dní. Potom sa tam zakomponujú aj určité sankcie. Tieto by mali slúžiť na odškodnenie za náklady, ktoré vzniknú veriteľovi. Samozrejme sú tam rozdielne možnosti, napríklad pri dlhoch pod 1000 eur, tam sa ráta s odškodným 40 eur, 70 eur na 1000 eur a potom je to 1% sumy, ktoré sa týka úrokov zomeškania, ak ide o dlhy vo výške viac ako 10 tisíc eur. Keď ide o, o verejnú správu, ktorá dlží, tak sa plánuje to tak, že 5% sumy bude nevyhnutné zaplatiť ako, dlžnosťom bude nevyhnutné zaplatiť ako kompenzáciu. V terajšej smernici sa nachádza určitý fakultatívny prach, ten sa teraz odbúra, totiž to viedlo k tomu, že táto smernica sa neuplatňovala a neuplatňovala sa napríklad pri pohľadoch oblasti úrokov zomeškania, ktoré boli nižšie ako 5 eur. Malé a stredné podniky budú mať teraz možnosť podstatne ľahším spôsobom získať prostriedky, pre všetkým, keď ide o nízke pohľadávky. Potom v smernici sa navrhujú samozrejme aj ďalšie kroky. Napríklad, čo sa týka nespravodlivých e, doložiek, alebo čo sa týka transparentnosti a nesporných pohľadávok. To znamená, že máme tu už množstvo ustanovení, v smernici, ktorá je teraz platná. Niektoré aspekty sa majú v tej novej smernici sprísniť. A to takým spôsobom, že doložky, ktoré sa týkajú nespravodlivých e, podmienok, by sa, tak to by sa to malo ešte tak vyčistiť. A čo tam bude ešte dodatočne zakomponované, tak tie doložky, ktoré sa týkajú uplatnenia, ale teraz respektíve zákazu uplatňovania úrokov z omeškania, sa budú považovať za neaktuálne. Potom, čo sa týka problematike malých a stredných podnikov a čo sa týka ich zastupovania, tak táto otázka sa rieši novým spôsobom. Rozšíri sa zároveň rozšíri sa aj kompetencie, zastúpenia týchto podnikov, rozšíri sa to na všetky zmluvné doložky. A čo sa týka vymáhania nesporných pohľadávok, tak e, tá lehota 90 kalendárnych dní je záujem to ešte zostriť a toto bude podmienka pre členské štáty, alebo platí pre členské štáty. Samozrejme je nutné to zvážiť aj v súvislosti s Brusel 1. 1. Tam ide všetkým aj upomienkové konanie, o exekučné konanie, nízkych pohľadávok. To, čo tu máme, je určitý dodatok k tým spomenutým nástrojom a tieto majú zabezpečiť to, aby e, bolo jednoduše riešiť e, takéto platby súdnou cestou. Čo by sme ešte chceli spraviť, je to, že máme tam nové ustanovenie, ktoré znamená záväzok pre členské štáty, aby zabezpečili transparentnosť, ktorá vyplýva zo smernice. Toto sa týka všetkým zverejňovania tých úrokových sadzieb, ktoré sa majú uplatňovať. Podľa mňa je toto veľmi dobrý a odvážny návrh. Samozrejme, bude to mať významný dopad na samotnú prax, na samotné správanie sa v praktickom živote. Samozrejme, budeme musieť diskutovať aj o korektúrach, samozrejme, vždy je možné veci ešte zlepšovať, ale je toto veľmi nevyhnutné. Ďakujem pekne, pán Baldasar. Ešte nejaké otázky? Nech sa páči, Masi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja súhlasím s predračníkom a podľa mňa ide o veľmi dôležitú smernicu, čo sa týka verejnej správy tak e, musíme upozorňovať na tie oneskorné platby. Napríklad ja som zo Španielska, kde pôsobím ako starosta, ako primátor mesta. Musím povedať, že nám sa podarilo splatiť naše dlhy a práve preto poznám, ako funguje lokálna samozpráva. Viem, že nie všade sa postupuje takýmto spôsobom. To znamená, že samozrejme dôležité sú aj nové ustanovenia, ale moja otázka sa týka nasledovného. Samozrejme je veľmi dôležité, aby sa vybudovalo isté povedomie. Ja som pôsobil v lokálnej samozpráve a nazbieral som tam isté skúsenosti. A musím povedať, že mám isté obavy, že tento text by mohol viesť k negatívnym dopadkom. Do, dopadom. Ja poznám Španielsko príliš dobre, preto to spomínam a viem, že to môže mať negatívne dopady a že môže dosť dôjsť určitému negatívnemu konaniu, aj keď chápem, že tento text sleduje skutočne e, dobré úmysly, má dobré ciele. Tak by mohol nastať určitý absurdný efekt, ak by e, verejná správa, ktorej by sa preukázalo, že je v omeškaní, by nemal, nechcela zaplatiť tie dodatočné náklady, respektíve by zaplatila e, tie dodatočné náklady tak, že by vytvorila určité nové inštitúcie na to, aby, sa, aby zaretušovala celú situáciu. Takže to bola veľmi zložitá situácia. Samozrejme, to je niečo, čom by sme mali predísť. Na, úro, na úrovni rady už prebehli diskusie aj na túto tému. Tá celá téma sa neutralizovala a takto vlastne vyzerá aj pri dialogu s nami. Ale ja tam vidím isté riziko. To znamená, že je tam obava, že by sme sa vzdali našich vlastných práv, ktoré sa získ, podarilo získať v niektorých eh, členských štátoch. Myslím napríklad Španielsko. Tam napríklad nie je, v ústave je napísané, že nie je možné e, zhabať majetok vo verejnom záujme, vo verejnom vlastníctve. A toto je niečo, čo sa musí zohľadiť na úrovni rady. Ale jednoducho nemôžeme to len tak akceptovať, ak by sa to tam neriešilo. lebo španielský právny poriadok by sa úplne zmenil. Tu vôbec nejde o interpretáciu na úrovni jednotlivých politických skupín, ale sú to také ustanovenia, ktorých by sa určite Španielsko nechcelo vzdať. A viem, že rada sa tým tiež zaoberá. Čo sa týka tých trestných opatrení, ktoré sa týkajú verejnej správy, tie považujem za prehnané, ak ide o teda tých 5 Myslím si, že dôležité je zohľadniť tú praktickú situáciu. Ďakujem pekne. Thank you. Speroni. Ďakujeme, pán Speroni. Grazie, presidente. È lodevole l'intento di questa proposta. Ďakujem pekne. Samozrejme, ten úmysel je podľa mňa veľmi dobrý. Úmysel pre tejto smernici. Aj keď musím otvorene povedať, že ja tam vidím určité problémy. Napríklad, čo sa týka E, odseku 3 článku 4. Tam sa spomína situácia, kde dlžník nie je zodpovedný za omeškanie. No dobré, a kto je potom za to zodpovedný? Z normálnej okolnosti je to predsa dlžník, ktorý omeškanie zapričinil. Jednoducho, keď neplatí, tak kto je za to zodpovedný? Predsa on. To znamená, že Kedy teda by niesol tú zodpovednosť a kedy nie? Prečo veriteľ nebude odškodnený v takéto situácii? Možno, že to nie je úplne šťastne naformulované, ale ja musím povedať, že toto mi nie je vôbec jasné. A nemôžem to podporiť. To bol vlastne presný opak. Samozrejme je dôležité si to pozrieť v detailoch, ale čo sa týka napríklad aj právnych nákladov, sú tam zakomponované alebo nie? Lebo všetci vieme veľmi dobre, že ak chceme požadovať 1000 eur, tak to znamená, že vám tam vzniknú právne náklady vo výške 2-3 tisíc eur. Ak dostanete odškodné 40 eur, tak týchto 40 eur nič nepokryjú. A potom tá lehota 90 dní. To je ešte iba prvá fáza. Lebo exekučný titul získať priebehu 90 dní to je samozrejme nezmožné. možné. Problém je, ak sa využije opravný prostriedok proti tomuto exekučnému titulu. Lebo v niektorých štátoch to bude tak, že je možné využiť právny prostriedok pri exekučných tituloch a potom až začne sa tá lehota a potom dochádza k omeškaniu. Napríklad čo sa týka Talianska, tak môžu prejsť roky, kým sa to celé konanie podarí uzavrieť. To znamená, že by sme povedali, že európsky exekučný titul v priebehu 90 dní to nie je nič nové, to preto už máme. Čo musím spraviť je to, aby v tých jednotlivých etapách sa niečo zmenilo. To znamená, že existuje nejakýto právny prostriedok, opravný prostriedok, tak je nutné povedať, že v priebehu určitého počtu dní sa to musí celé uzavrieť. Teraz tam platia 2 roky pri malých, malých sumách a ak niekto ide ešte aj do revízie, tak to trvá 5 rokov. Samozrejme, exekúcia to je zložitá vec, ale kým ľudia získajú tie peniaze, to bude trvať ďalšie roky. Ďakujem. Thank you. Kožušník. Ďakujeme, pán Kožušník. Ďakujem, pane e, eh, predsedajúci. Ďakujem, pán predseda. V tomto smysle som nováčikom v tomto výbore. Som uh, síce tu náhradníkom, ale v tejto téme nie som nováčikom, takisto sa totiž táto téma prejednávala minulý týždeň v IMKU, kde som členom. Obaja predrečníci v zásade opakujú diskusiu, ktorá minulý týždeň prebehla na inom výbore a preto v tomto zmysle popri vecných pripomienkach, ktoré mám k tomuto návrhu, by som skôr položil otázku za náš celý výbor IMKO, ako tieto otázky prejednávať, pretože to sa týka predovšetkým vnútorného trhu teda nášho trhu, e, výboru IMCO. My by sme si to mali rozhodnúť a aspoň tak, ako sme dnes hovorili ráno na IMCO, my už máme dohodnutý harmonogram, verejné vypočutie a pripomienky a otázky k tomuto návrhu. E, otázky kolegov na pani riaditeľku Brückman sú e, pomerne identické. Ja som nie presvedčený, že tento návrh rieši otázky rovnoprávnosti subjektov. Nie som presvedčený, že týmto návrhom sa nezvýši byrokracia. Takisto nie som presvedčený, že tento návrh prináša väčšiu transparentnosť do verejných zákazok. Presidente, por una cuestión de orden, una cuestión de orden, Otázka k rokovaciemu alebo našemu programu. Ako to e, vyzerá teda s príslušnosťou? Hm, to musí byť že v každom prípade náš výbor, nie IMKO. Budeme sa za to celkom jasne zasadzovať, hovorí pra, pán predsedajúci. Je to konflikt kompetencií, ale práve konferencia predsedov skupín musí o tom rozhodnúť. Som presvedčený, že náš predseda si splní svoju úlohu. Ešte ďalšie poznámky? Baltasar, o, prepáčte, len doplnok. Rovnako reagovala aj naša predsedajúca na IMKU. Je to teda naozaj rozhodnutie politické. Toto si teda budú musieť vyjasniť šéfovia frakcie a v tomto zmysle by mohol byť aj Európsky parlament efektívny a konať e, efektívne. Je to naozaj politické rozhodnutie, ktoré musia určiniť šéfovia politických skupín. Thank you. Ďakujem, Bal, uh, Začneme tak povediac uh, e, od konca, pokiaľ ide o kompetenciu uh, medzi nami a výborom IMCO to musí rozhodnúť príslušný e, zodpovedný orgán, ale ja musím k tomu celkom e, úprimne povedať, že keď e, tu riešime tému, ktorá sa týka celkom jasne občianského obchodného práva, tak nemôžeme ignorovať nás, právny výbor. V najhoršom prípade by sme my, by sme my mali predkladať záväzné stanovisko. Takže určite konferencii konferencia eh, predsedov nájde príslušné riešenie. Budeme pracovať ďalej s očakávaním eh, jasného pridelenia alebo vyjasnenia tejto otázky a ja tu tiež eh, chápem to, že v členských krajinách by to mohlo viesť k ťažkostiam. Ja sám som pracoval vo verejnej správe na lokálnej úrovni a viem, že nie vždy administratíva eh, neplatí, eh, alebo že ľudia neplatia eh, zo, zo zlo, zloby, zlého úmyslu. Sú to skôr prekážky, ktoré nám zabraňujú tomu, čo je potrebné pre realitu, pre použitie rozpočtových prostriedkov. To, čo som však povedal, predtým dokumentuje len to, že tento fenomén je naozaj závažný u podnikov. Musíme si pripomenúť, v akých dobách žijeme. Máme tu e, krízu a vlády vyvíjajú obrovské úsilie o záchranu jednotlivých podnikov. E, neustále e, vlievajú do tohoto systému finančné prostriedky, ale bolo by snáď aj dobré, keby sme zo strany vlád a miestných správ, samozpráv, e, ujasnili, aby, aby títo si, aby si e, dlžníci splatili svoje dlžoby. To by bolo v, tejto, v tomto ohľade dobrou podporou. A čo ide, pokiaľ ide o uh, námietky kolegu Speroniho, už tu ide o to, že tých 90 dní ako lehotu treba poňať ešte prísnejšie. Treba sa postarať o to, aby exekučný príkaz e, počas 90 dní mal e, e, veriteľ k dispozícii, aby mohol použiť právnu cestu. Ide o to, že exekučný príkaz, titul nemôže byť v podstate napadnutý a verejná správa, ktorá neplatí takisto, zodpovedajúcim spôsobom e, musí prevziať e, právne náklady na získanie prostriedkov pre veriteľa. Neviem, či sa potom dá predstúpiť so solidnou tvárou pred e, voličov, keď máte príkaz na platbu advokátskych a administratívy a súdnych nákladov a ešte aj tých 5% sankcií. Už to by potom bolo naozaj množstvo peňazí a to sa bohužiaľ ťažko dá občanom vysvetliť, prečo, prečo toto má znamenať e, nestranické vykonávanie rozpočtových pravidiel. Takže to, to sa započíta e, a musí sa e, včas pripisovať včasné platenie aj verejnej samozpráve. Budeme musieť prejsť rýchlejšie k bodu 19, pretože eh, neskôr musíme hlasovať a až úplne nakoniec bod 19. Takže teraz ideme, ide o bod 19 teraz. uh, prispôsobenie sa uh, regulatornému kontrolnému postupu, postupu s kontrolou. Jozef Sajer je tu našim správodajcom. Ďakujem, pán predseda. Rád by som vám povedal čosi na úvod k hlasovaniu, ktoré bude nasledovať. Prešli sme procesom, ktorý už je, e, ktorý už bol v minulých komitologických spoločných balíčkoch uh, etablovaný. Bohužiaľ, tlmočenie nie je veľmi možné, pretože počujeme len mobil. Um, um, uh, Všetká legislatíva, ktorá sa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 Sorry? No trans. Too close? Sorry. It's not my telephone. Uh, Rečník pokračuje s odôvodnením, že nejde o jeho telefón. Pokiaľ ide teda o komitologický postup, uh, všetky pozmeňujúce návrhy by mali byť prijaté, aby sme boli potom silným e, aktérom vo vyjednávaniach s radou. Chcem vám pripomenúť, kolegovia, že akokoľvek e, to vyzerá byť technická otázka, vždy, keď e, ide o komitologický postup, posilňuje to právomoci parlamentu. Máme za sebou zložité zložitný vole, volebný boj, kde bolo množstvo kritiky Európskej únie, nedostatky verejného, verejnej kontroly a práve tu e, komitológia je veľmi dobrým posilnením právomoci parlamentu. Je už potom na poslancoch, ako využijú takýto e, nástroj a budú môcť vykonávať e, tieto právomoci. No a v tomto ohľade je jasné, že tento materiál je, je e, dôležitý. Ide o e, vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá prinesie spustenie e, ďalšieho procesu, ale dovtedy budeme musieť sa pripraviť na túto prácu. Ak to mám zhrnúť, chcem poďakovať spolupráci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 just uh, finish up uh, because, uh, because aby som to uzavrel, uzavrel a ponáhlame sa, ale chcem dať podnet e, na to, aby sme hlasovali unblock, keďže táto téma je menej kontroverzná. Takže budeme musieť hlasovať Chcete hlasovať o jednotlivých e, pozmeňujúcich návrhov, alebo môžeme hlasovať unblock? Je niekto proti takémuto hlasovaniu? Budeme teda hlasovať <coughs> dvakrát. A to dvakrát unblock. Najprv prvé hlasovanie je, sa týka e, návrhu komisie, samozrejme v pozmenenom znení. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? V poriadku. A teraz návrh legislatívneho uznesenia, kto je za. Ďakujem vám, kto je proti. Nikto sa samozrejme nezdržal. A teraz sa vrátime k pani, eh, pani Lichtenberg. Chce niečo ešte povedať? No, the secretary wants to vote against uh, Mrs. Lichtenberg. Ide o hlasovanie proti návrhu pani Lichtenberg. Punto, fino al 28. Escluso. Tutto insieme. Escluso 28. Sì. Incluso, incluso. Incluso. We are voting now, please Hlasujeme, prosím, kodifikácia, to znamená od bodu 20 do bodu 28 vrátane. E, kto je za? Proti? Strčal sa niekto? A teraz sa vrátime k, e, v, konečne k pani Lichtenberger. Konečne. Chcem sa ospravedlniť, ale trošku sa ponáhľam. Paralelne mi vežia dva výbory, ale naozaj nemám e, to jednoduché, aby som vyriešila všetky problémy. Pokiaľ ide o vykonávaciu správu, tak Materiál eh, nám ešte nedorazil. Môžem dokonca hovoriť po nemecky, teraz máš nápadlo. Eh, už som zabudla, že mám tu možnosť. Ide o to, že tie eh, podkladové materiály nie sú ešte k dispozícii. Ja som bola komisiou informovaná, že to dostaneme až v novembri a to som chcela tak na úvod povedať kolegom z výboru a Menovite v tejto následujúcej rozprave by som sa chcela výrazne zamerať na jeden bod, ktorý sa čoraz viac začal četať v posledných rokoch. Menovite, keď e, dôjde k postupom pre porušenie a keď komisia e, by mala zasiahnuť ako strážkyňa e, európskych zákonov na komunitárnej úrovni, a ich implementácie výkonu právnych aktov čoraz častejšie dochádza k tomu, že celý ten e, balíček sa vráti celé, e, celé, e, členskej krajine. Nie je to často problém len preto, že takéto procedúry vychádzajú z žalú občanov, ktorí konštatujú porušenie európskeho práva, ale tu ešte pribúda k tomu moja obava a sú tu o tom aj doklady, že to znamená obrovskú stratu dôveryhodnosti na európskej úrovni, keď potom tak povediac európske právne akty z dôvodu nepoužitia alebo z dôvodu ich porušenia sa jednoducho vrátia členským krajinám teda práve tí, ktorí nekonajú, alebo tí, ktorí neimplementujú, sú práve tí, ktorým sa to vráti a práve v tejto oblasti máme veľkú povinnosť Ide o e, implementáciu e, výkon európskeho práva zo strany komisie. A spoločne s komisiou sa snažíme pozorovať, zapamätať si. Ak to nebudeme robiť, čelíme problému, že občania sa nás oprávnene pýtajú, vy, vy vydávate právne akty, riešite veci komunitárne a keď sa členská krajina nestará o svoju povinnosť a hovorí, že je to jedno, keď sa jednoducho nestíhajú porušenia, tak dochádza k logickej strate dôvery a to je našou práve úlohou, úlohou Európskeho parlamentu, postarať sa o tieto veci a um, veľmi rada by som, ak mi dáte váš súhlas v budúcej správe, e, som dala dôraz práve na túto oblasť, na túto problematiku, pretože tu diskutovať treba Inak Európa sa stane e, tým e, papierovým tigrom, akým ho, ako ju označujú jej odporcovia a to nechceme a k našim úlohám patrí to, aby sme túto otázku vnímali veľmi, veľmi centrálne, centrálne sa tým zaoberať. Takže prosím, v novembri na základe materiálov, ktoré máme zveďme túto diskusiu kolegov z výborov vyzývam, aby ma informovali, v čo, v čo, e, na čo sa treba zamerať, kde treba mať e, centrálny záujem. Ďakujem vám, ďakujeme a teraz pán Speroni. Ďakujem, pán predseda. Viem, že e, takáto správa e, sa objavuje raz ročne a raz ročne som proti kvôli distribúcii právomoci, kvôli delbe e, moci, ako už o tom hovoril Montesquieu. Práve preto by mal parlament zvažovať, ako bude postupovať. My tu vyrábame zákony a niekto iný musí tieto zákony uvádzať do života. Napríklad e, e, tu zasahuje aj e, právna moc, justícia. Keď, keď sa zákony nedodržujú, tak zasahuje. Teda to nerobia tí, ktorí zákony písali. To sa deje len tu v Európskom parlamente Nikde inde, keď sa nedodržuje zákon, tak potom e, tí žalobcovia sa obrátia na parlament, na toho, kto zákony písal. Keď sa, keď sa predsa niečo nedodržuje, obraciame sa na justíciu. Keď vôbec e, tá exekutívna výkonná e, moc tá strážkyňa e, dodržiavania je, ako ste to už povedali tu za komisiu, je predsa komisia. Európsky parlament má, musí mať kontrolu nad e, respektíve keď bude mať kontrolu nad tým, nad zákonmi, ktoré aj napísal, tak sme nad rámcom toho, čo je bežné. Ďakujem, pán predseda chcem, chcem podporiť spravodajkyňu pri jej práce. Myslím, že sme na dobrej ceste. Európsky parlament má kontrolnú funkciu, má dozornú funkciu a o to tu ide v parlamente. Preto súhlasím e, s kolegom Speroni. Musíme vypracovať zákony, ale nie len zákony vypracovať, ale musíme ich musíme pomáhať exekutíve, kontrolovať exekutívu pri uh, implementácii týchto zákonov. To by ne, to nemali robiť len súdy. Wallis. Pani Wallis? Ja by som len chcela podporiť e, pani Lichtenberger. Nechcem tu sedieť ako zákonodarca a potom vidieť, že sa e, s prácou, ktorú sme odviedli, nič nedeje. V tom by nebol zmysel tomu, čo bolo povedané, chcem len povedať, že v minulých rokoch sme ruka v ruke spolupracovali s petičným výborom. E, keď budeme mať vypočutie, budeme ich musieť zapojiť, pretože oni majú tie praktické podnety, o ktorých ste hovorili. Podnety od občanov, keď veci nefungujú a preto našej práci môžu dať ten správny stimul a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 že môžeme e, začať s, s diskusiou, až keď budeme mať e, dis, e, dokumenty k dispozícii, pokiaľ ide o tento smer a spoluprácu s petičným výborom. Súhlasím tu celkom s názormi a chcem pani kolegyni, pani kole, pánu kolegovi Speronovi, Speronimu povedať, že je to veľmi idealistické. To znamená, to znamená, že pri európskom práve nemôžeme vychádzať z toho, že to bude robiť komisie. Vidíme, ako to vyzerá. V budúcich rokoch, možno snáď za budúcich 10 rokov, parlament bude musieť vykonávať ešte túto kontrolu. Yes, please. No. Yes, yes, please. Áno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za podporu. Som... Teším sa z nej. Myslím, že je úplne jasné. Existuje správa o implementácii a my hovoríme o tejto správe. To patrí k našim parlamentným úlohám. Rada by som ešte sa dotkla v krátkosti jedného aspektu. Nové členské štáty, ktoré nedávno vstúpili, teda nie je to už tak nedávno, ale pred niekoľkými rokmi, ktoré vstúpili, tie museli cel, implementovať celé aky. A niektorí, niektorí to aj neustále robili. Oni si kládli otázky. Musia to implementovať, boli aj kontrolované ale staré členské štáty e, nerobia vôbec žiadnu implementáciu a vôbec ich nezaujímajú existujúce právne akty a to nie je spravodlivé. Áno, máte pravdu, čiže táto chýbajúca spravodlivosť to je obraz e, v Európe, ktoré nechceme mať. Preto je to všeobecný pohľad a ja som veľmi vďačná za podporu od pani Wallis. Samozrejme s petičným výborom sa pozrieme na to, aké sú e, tie hlavné ťažiskové body v týchto oblastiach a preskúmame si, kde by sme chceli silnejšiu kontrolu, silnejšiu implementáciu. Parlament má dôležitú úlohu v celom demokratickom procese v Európe. To by som chcela zdôrazniť a túto úlohu e, by som, nechcela by som, aby táto úloha bola oslabená. V poriadku, ďakujem. Poďme teraz k bodu číslo 17. Je to oznámenie komisie Európskemu parlamentu a rade e, o štokholmskom programe. Teraz hovorím ako spravodajca v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov. Výbor spolupracuje s Výborom pre ústavné záležitosti a s Výborom pre občianske slobody spolu na základe nového spoločného postupu e, týkajúceho sa pravidla 50, podľa pravidel 51 rokovacieho poriadku, e, aby pripravil návrh uznesenia na 11. novembra na plenárne zasadnutie. Je to z dôvodu toho, že Európska rada má schváliť e, štokholmský program e, ešte v tomto roku. Uznesenie bude e, bude najprv predchádzať mu budú otázky a práca spolupra, spoluspravodajcov Karlo Kazini, Juan Fernando López a Luigi Berlinger. A potom očakávame odpoveď k navrhovanému štokholskému programu na čas, aby e, to mohlo ovplyvniť ten finálny produkt rady. To bude prvý raz, keď nové pravidlo e, rokovacieho poriadku 51 sa uplatní. Pracujeme a pripravujeme uznesenie a máme strednutie 8. Eh, oktobra a traja spoluspravodajcovia sa stretnú 8. oktobra. Aby som prezentoval, aby sme odprezentovali eh, uznesenie a otázky, ktoré som spomenul, ktoré budú eh, nasmerované na radu a komisiu. Chcel by som vám oznámiť, že, že termín Čiže samozrejme dostanete návrh uznesenia, ktorý príjmu 8. oktobra traja spolupravodajcovia, potom bude termín prekladania pozmeňovacích návrhov 22. október, to bude o 12. teda je konečný termín prekladania pozmeňovacích návrhov. A výbor je MM bude svoje stanovisko a petit výbor príde potom s dokumentom spoločný. Spoločné zasadnutie e, týchto výborov spolu sa plánuje na 11. a 12. A plenárne 11. a 12 na plenárnom zasadnutí v novembri v Štrasburgu 11. a 12. Chcem vám len povedať, že pracujeme spolu v oblastiach občianského práva, samozrejme. E, to sa týka nášho, nášho výboru, LIBE aj v oblasti kompetencií a spolu ZAVKO a našim, našou ambíciou je mať len jedno uznesenie, pokiaľ to bude možné. To by malo pozostávať z príspevkov všetkých spravodajcov a v snahe o systematické uznesenie. Dovolte mi, aby som povedal ešte pár slov, keď už sme o tej o hlavných bodoch hovorili je to jedna z dôležitých otázok v európskeho spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov. V tejto práce, prípravnej práce, sme prišli k tomu, že by sme nechceli mať len kontinuáciu alebo pokračovanie hákského programu, ale malo by to byť niečo, čo sa presadí na budovanie spoločného priestoru slobody. Ďalší politický aspekt je nájdenie istej rovnováhy medzi bezpečnosťou a právami. Pretože toto je našim, našim poslaním. A obe tieto skutočnosti sú dôležité no chceme zdôrazniť túto líniu v rámci tejto smernice. Sú nejaké otázky? Pani Wallis? Ďakujem pekne. Časový harmonogram a to všetko je nám známe, aj keď je to možno trošku komplikované. Myslím, že tá hlavná línia, ktorú chcú mnohí z nás, aby bola prijatá, je, že parlament by mal byť ambicioznejší ako rada a komisia, úprimne povedané, najmä pokiaľ ide o oblasť, za ktorú má tento výbor kompetencie. Áno, chceme viac ako, len, ako to, čo prišlo z Hackského programu a máte pravdu, keď hovoríte, že potrebujeme nájsť túto rovnováhu medzi bezpečnosťou a právami. A to je ďalšia aktuálna téma v rámci dokumentov Rady a, a komisie, kde centrom sa stáva občan. Musíme sa však uistiť, že to je skutočne realitou a že to v skutočnosti sa naplní. V tomto kontextu v tomto kontexte už je pripravený pracovný dokument, na ktorom som sa podielala ako autorka a tam sa čerpa z petícií, ktoré boli predložené tomuto parlamentu v oblastiach, ktoré sa týkajú štokholmského programu. Takže tam existujú isté dôkazy, ktoré nám poukazujú na to, kde máme zlepšiť naše fungovanie a kde štokholmský program by mal byť efektívny. Niektoré otázky sa týkajú slobodného pohybu osôb, otázky manželstva, a ktoré môžu byť predmetom, ktoré sú predmetom tohto výboru a ďalšie, na ktorých treba spracovať s kolegami z ďalších dvoch výborov. Ďakujem. Pán Zvierka. Ďakujem, pani. Ďakujem pekne. Pán predseda, ešte rád by som v krátkosti k tomu dodal, že štokholmský program vo svojom základe poukazuje na to, že by to mohol byť dokument spoločenstva, ktorý sa snaží nájsť rozličné právne riešenia v rôznych oblastiach, ale vo všeobecnosti je pomerne technicky a ťažko pochopiteľný pre občanov. To, čo je dobré na štokholmskom programe, je taká väčšia ľudskosť a hovorí sa tu o každodennom živote občanov a to je práve dôležitá príležitosť pre nás ukázať, že je to v skutku projekt pre ľudí a nie projekt pre nejakú správu, pre štátne orgány a inštitúcie. Myslím si, že tento postup je správny. Tiež by som chcel uh, sa zúčastniť na tomto uh, rokovania. Som presvedčený o tom, že tento postup je ten správny. Samozrejme je to ambiciózny, plán a myslím, že tá ambicioznosť by mal byť našim, mala byť našim leitmotívom. Ďakujem. No more questions. Thank you. Ďakujem. Nie sú už ďalšie otázky? Samozrejme, práca na spoločnom priestore slobody začala v Tampere a potom došlo k urýchleniu v Hágu. Po tom, čo eh, sme dostali dôkazy a o teroristických aktivitách, čo nás prinútilo zabezpečiť lepšiu policajnú spoluprácu. Vo svete došlo k udalostiam, ktoré spôsobili zvýšenú účasť ľudí a musím povedať, že nechcem povedať, že pomohlo, ale lepšie povedané, to spôsobilo väčšiu, rýchlejšiu cestu k spolupráci, aj k právnej spolupráci. K spolupráci v oblastiach eh, kriminality. To, čo chceme dosiahnuť teraz, je neodvrátiť pozornosť od tohto problému, ale dať do podpredia občianské záležitosti, občianské otázky. A to, je, to sú veci, ktoré sa týkajú každodenného života občanov v spoločnosti. A samozrejme nájsť správnu rovnováhu, ako som už povedal. Nechcem to opakovať, ale ešte raz poviem, je to e, rovnováha medzi bezpečnosťou a právami občanov. Súhlasím s pánom Vierskom, keď hovoríme o občanskoprávnych záležitostiach, e, sú tu technické aspekty, ktoré nie sú tak, nie je to veľmi populárne, nedá sa Nedajú sa tieto otázky ľahko odkomunikovať a my samozrejme potrebujeme komunikovať s občanmi. Preto je občan centrom, centrálnym bodom nového štokholmského programu. Rád by som ešte zdôraznil jeden aspekt. Poprvé potrebujeme program, istý manifest alebo niečo, čo e, sa bude dať odkomunikovať a zároveň ho musíme naplniť konkrétnymi právnymi opatreniami, krokmi, ktoré budú presadzovať výhody iný. A to je iným iný spôsob, ako vybudovať európske občianstvo a získať e, dôveryhodnosť u ľudí. A po druhé, potrebujeme program, ktorý bude rámcom alebo rámcovým programom a zároveň musíme e, monitorovať a hodnotiť to, čo je tam napísané, pretože máme mnohé Mnohé, sú tam mnohé výhrady, máme mnohé výhrady voči hakskému programu, aj voči komisii a rade. Mnohé veci neboli dostatočne upresnené, preto je dôležité skutočne venovať sa sledovaniu naplnenia tých konkrétnych krokov v rámci toho programu a to práve môže byť náš príspevok a dúfam, že to bude aj v vašom texte. Príspevok nás ako parlamentu a zároveň sa musíme aj pozrieť na to, čo napíše rada a návrhy, nie len nášho uznesenia, toho, čo pripravíme my, ale keď príde dokument rady. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám za vašu prácu a teraz prejdeme k bodu číslo 29. Práva spotrebiteľov. Pani Wallis. Sorry, Chairman. you the floor to me. Um, this is a, a... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže je to návrh, ktorý sme, tak povediať, zdedili z posledného mandátu parlamentu. Výbor pre e, vnútorný trh e, spracoval hlavnú správu ktorá sa týka návrhu komisie, ktorý už trvá dlhú dobu v snahe aký, aby právo Európskej únie bolo koherentnejšie v oblasti práva spotrebiteľov. Začalo to s revíziou 8 smerníc, ktoré by sa mali e, dať dokopy a v súčasnosti máme na stole návrh, ktorý sa týka štyroch bývalých smerníc v oblasti práv spotrebiteľov o k, k, zmluvy uzatvorené mimo obchodných priestorov, nespravodlivé podmienky v zmluvy na diálku a záruky. Pokiaľ ste si vypočuli v poslednom funkčnom období a pani Kunevu, komisárku, tak e, hovorila o tom, že musíme e, sa, od, musíme sa zbaviť 27 mini trhov a smerovať k väčši, jednotnému trhu a efektívnejšie využívanie zo strany spotrebiteľov a preto je dôležité, dôležitá väčšia súdržnosť uh, v oblasti práv spotrebiteľov. Preto by sme mali e, ísť e, cestou väčšej miery harmonizácie. Prišiel návrh a musím povedať, že boli vyjadrené mnohé obavy e, na konci minulého funkčného obdobia, či už pre výbore pre vnútorný trh, ako aj na tomto výbore. A kolegovia si možno spomínajú na pracovný dokument, ktorý sme vtedy pripravili. Obavy v oboch výboroch sa týkali miery harmonizácie, pretože tu bola obava v súvislosti s mierou harmonizácie, ktorú si vyberiete, že potom môž, môže to byť v rozpore s istými pravidlami ochrany spotrebiteľov v jednotlivých krajinách, ktoré možno majú vyššiu mieru ochrany práv spotrebiteľov. To by mohlo ich ohroziť a mohlo by to zabrániť členským štátom v budúcnosti v tom, že by prijímali úroveň ochrany spotrebiteľov, ktorá by bola na vyššej úrovni ako e, ochrana spotrebiteľov na komunitárnej úrovni. Čiže tomu to vyzeralo byť problematické spolu so stanovením požiadaviek v článku 95 zmluv, že spoločenstvo by malo zabezpečiť vysokú mieru ochrany spotrebiteľov. To bolo trošku kon... to bolo uh, poved... mierne povedané v rozpore. Tiež tu bol problém s harmonizáciou práv na úrovni spoločenstva a čo sa stane z hľadiska nápravných op- eh, opatrení v národnej legislatíve a ako tieto dve budú uh, v súlade, najmä to niekedy môže byť zvláštne v Spojenom kráľovstve. Tam máme rôzne nápravné opatrenia v prípade porušenia zmluv. A teraz je otázka, či nestratíme tieto nápravné opatrenia. Takže bolo to v každom prípade e, viacero problémov, ktoré prišli na povrch a komisia sa rozhodla pozrieť sa na niektoré z týchto otázok a potom sa opäť obrátila na nás a to prebieha stále a my na danú správu čakáme. Tiež si myslím, že je správne, že kolegovia v tomto výbore by si mali uvedomiť, že je tu ďalší problém. Pracovali sme už viac rokov na vízii európskeho zmluvného práva, projektu európskeho zmluvného práva a spoločného referenčného rámca o zmluvnom práve. Tento projekt, cieľom tohto projektu bolo informovať o všetkej práci na revízii práva EÚ v oblasti e, spotrebiteľov a, a my sme sa domnievali, že sa to bude týkať štyroch smerníc a nie nebude zohľadňovať do tak veľkej miery projekt, uh, projekt zmluvného práva. Možno, že to bol zle pochopený pohľad, alebo to bola premárnená príležitosť, závisí to od vášho uhlu pohľadu. Čiže máme tu niekoľko problémov a bolo to takto v úvode a myslím si, že je užitočný e, tento celý dokument, ktorý sme dostali od odporu politiky dnes. Myslím, že je tu niekoľko užitočných štúdií, ktoré sa týkajú zmluvného práva a práv spotrebiteľov. Odporúčila by som, aby ste sa na ne pozreli a potom sa určite vrátime k tejto otázke po tom, čo komisia v decembri zverejní štúdiu a potom e, si preskúmame ďalší postup e, daných štyroch smerníc. Ďakujem, sú nejaké otázky alebo pripomienky? Pani Galo, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem pekne, pán predseda. Iba krátko poviem nasledovné. Najprv by som sa chcela poďakovať pani Wallis za tú prácu, ktorú odviedla na tomto dokumente. Je to skutočne rozsiahla oblasť a veľmi dôležitá je tá otázka, ktorú spomenula, podľa mňa dokonca centrálna. Je teda o vzťahy tak s komisiou a ide tu celkovo o ten všeobecný právny rámec celkovo pre právne predpisy spoločenstva. Komisia sa opiera o tento spoločný právny rámec. Vidíme, že niektoré veci tam ale neboli zohľadnené. To znamená, že nie je tam dostatočná miera koherencie, koherentnosti. A v tejto súvislosti sa chcem ešte spýtať, či táto práca komisie znamená skutočnú prácu na legislatíve spoločenstva a mne by zaujímalo, či to snad nie je fakultatívne právo. Ďakujem. E, Pani boli to ešte? Chcete sa vyjadriť? Nie? Dobre. Takže teraz prechádzame k bodu 30. Výmena názorov s právnou službou o právnom základe rozsudok Európskeho súdneho dvora z 3. septembra. Takže odovzdávam slovo právnym službám. Nech sa páči. Oui, en effet, dernièrement, il y a eu plusieurs arrêts... Ďakujem, pán predseda. Mali sme niekoľko zaujímavých rozsudkov, ako ešte viete, je to právomoc vášho výboru pracovať s týmito aktami v konkrétnych prípadoch v súdku prostriedku pre Írsko ide o spor, kde sú proti sebe isté inštitúcie, vzhľadom k tomu, že sa uvažuje o finančnom príspevku pre Medzinárodný fond Írsko v rokoch 2007 až 10. Ide o fond, ktorý vznikol na základe medzinárodnej dohody medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom. V podstate ide o povzbudenie hospodárskeho rozvoja. Je tu niekoľko darcov a spoločenstvo prispieva do tohto fondu. Spôsoby príspevkov sú stanovené v nariadeniu, v nariadení, ktoré bolo napadnuté pred súdnym dvorom. Komisia navrhla článok 308 zmluvy, kde sa predpokladá konzultácia s parlamentom a jednomyselné hlasovanie v rade. Podľa návrhu tejto, tohto právneho výboru, kde išlo o článok 159 zmluvy. E, hovorí sa tam o spolurozhodovacom procese s kvalifikovanou väčšinou v rade. Plenárne zasadnutie sa podriadilo. Tomuto stanovisku bolo stanovené, že správny základ je článok 159. Na základe rozhodnutia právneho výboru právna služba mala podať opravný prostriedok pred súdnym dvorom týkajúci sa aktu, ktorý prijala rada. 3. septembra bol vynesený rozsudok. V tomto rozsudku súdny dvor tvrdí, že cieľom nariadenia, cieľe nariadenia od, zodpovedajú cieľom, ktoré sú sledované v rámci politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Súdny dvor tiež povedal, že vzhľadom k tomuto nariadeniu finančný príspevok, ktorý prináša spoločenstvo na základe tohto nariadenia, spadá do súčasťou špecifických akcií, ktoré sú potrebné mimo rámec štrukturálnych fondov aby sa dosiahli cieľi, ciele spoločenstva. Eh, súdny dvor povedal, že aj keď je zjavné, že ciele tieto, tohto nariadenia sa týkajú hospodárskej a sociálnej súdržnosti, nie je vylúčené, že v momente, keď bude tento fond používať finančné prostriedky spoločenstva, nebude to robiť mimo rámca sociálnej a hospodárskej súdržnosti, takže je možné, že použitie tohto príspevku spoločenstva prekročí rámec súdržnosti. Dvor sa domnieva v tomto zmysle, že článok 159 samostatne nie je postačujúci a že je treba dodať článok 308 zmluvy. Takže vzhľadom k všetkým týmto rozhodnutiam je rozhodnuté zo strany dvora o zrušení nariadenie. Jeho účinky sú však ponechané dovtedy, kým e, zákonodárny orgán nepríjme nový akt na základe nového právneho stavu. Parlament dosiahol to, čo chcel, to znamená zrušenie to daného nariadenia a má prebehnúť proces spolu rozhodovania. Ešte zostáva tu niekoľko otázok. Najmä súdny dvor sa odchýlil od zvyčajnej judikatúry, podľa ktorej obsah a forma sú zásadné, čiže pre stanovenie právneho základu pretože keď treba dodať ešte článok 308, súdny dvor sem vkladá istý zahraničný prvok, ktorý je e, čiastočne hypotetické, je to na základe prvku, ktorý nie je obsiahnutý v nariadení. Okrem toho súdny dvor sa vzdialuje od svojho systému rozhodovania, keď ak majú byť rozhodnutia jednomyselné, prijaté a kvalifikovanou väčšinou, tieto dve veci sú jasne v rozpore a nie je možné ich kumulovať. Takže v prípade, že právny základ si vyžaduje spolurozhodovanie a iný len konzultáciu parlamentu, tak je možné ich dať dokopy, pretože spolurozhodovací proces prevládne. Doposiaľ súdny dvor povedal, že pokiaľ súdny základ si vyžaduje kvalifikovanú väčšinu na jednej strane a jednomyselnosť, tak potom nie je možné ich zlúčiť v tomto prípade. Hovorí, že môžete používať ako proces spolurozhodovania a ten prevládne, ale tam, kde ide o jednomyselnosť, tam musíme jednomyselnosť zachovať. Samozrejme, v budúcnosti bude treba zistiť, či je to skutočná zmena judikatúry, alebo je to rozsudok, ktorý sa vymyká, alebo ide mimo ten klasický rámec. Podľa nás treba tento rozsudok posudzovať vzhľadom k tomuto špecifickému prípadu. Išlo o právny základ podľa článku 159, to bol jeden, a druhý základ podľa článku 308. To iste viete, že je základ, ktorý sa dá pošiť v chvíli, keď neexistuje žiaden iný špecifický právny základ. Domnievame sa, že to, čo urobil súdny dvor v tomto prípade, je, že hľadá tento základ bez špecifickosti základov 38 a zvláštnym rámcom vymedzenom 308. Sme k dispozícii pre ďalšie otázky, ktoré sa týkajú tohto rozsudku a Využijem túto príležitosť a poviem vám, že 3. septembra bol iný rozsudok vynesený. Ten sa týka pre, prepravy odpadu. Je to nariadenie, ktoré je založené na článku 175 a 133 a parlament a rada sa rozhodli vypustiť tento základ obchodný a ponechať len životné prostredie, čiže 175 tom prípade bolo rozhodnuté, že sme urobili správny krok, keď sme prijali nariadenie na právnom základe 175, čiže životné prostredie. Tu je skutku cieľom ochraňovať životné prostredie. Obsah bol preštudovaný, bolo povedané, že to, čo sme robili v podobných aktoch, nie je tu relevantné, pretože komisia povedala, že v istých obdobných aktoch bola, bol iný právny základ prijatý. A tak napokon súdny dvor sa vracia k svojej klasickej judikatúre. E, ešte mám tu jeden prípad s pozitívnym výsledkom pre parlament. Týka sa to nariadenia o roamingu vo verejných sieťach mobilných telefónov bolo to prijaté na základe právneho základu pre vnútorný trh s procesom spolurozhodovania. Išlo o prípad na britskom súde a bolo tu zdôraznené okrem iného, že tento právny základ nie je správny a že neexistuje žiadna alternatíva právny ak- základ v zmluve. Nedávno sme dostali stanovisko generálneho advokáta ktoré nie je však záväzné pre súdny dvor, ale generálny advokát dáva za pravdu rade a parlamentu a hovorí, že článok 95 je ospravedlnený pre prijatie nariadenia tohto typu, že je to nadnárodný, cezhraničný článok a že ide o normy, ktoré majú za cieľ odstrániť prekážky pre fungovanie vnútorného trhu a zákonodárca má právo prijať normu, ktorá stanovuje ceny, čo bolo popierané zo strany hospodárskych subjektov, čiže okrem právneho základu sa to týkalo aj problému subsidiarity a proporcionality. Generálny advokát dáva sa pravdu sudcovia hovorí, že vzhľadom k tomu, že sa má vydať právny akt týkajúci sa cez hraničných aktivít, spoločenstvo má lepšie postavenie preto, aby rozhodovalo v porovnaní s členskými štátmi. A pokiaľ ide o proporcionalitu, by som chcela zdôrazniť, že generálny advokát zdôrazňuje skutočnosť, že pokiaľ ide o roaming, je to nariadenie, ktoré má istú lehotu na vypršanie a vzhľadom k tomu, že generálny advokát hovorí, že proporcionalita bola zachovaná. Ak by zákonodarca chcel, aby toto nariadenie bolo stále a trvalé, potom by bolo treba ďalšie ospravedlnenie vo vzťahu k proporcionalite. Takže to sú tri nedávne prípady. V prvom stále máme nejaké otázky, pretože dvor sa líši od svojej zvyčajnej judikatúry, ale myslím, že vo všetkých troch je výsledok pre parlament veľmi pozitívny, pretože spolurozhodovací proces bol potvrdený. Thank you very much indeed. Ďakujem. E, otázky? Pán Masip. Ja by som sa chcel predovšetkým poďakovať našim právnym službám, lebo skutočne preukázali, ako profesionálne pracujú a skutočne tie výsledky zhrnuli veľmi dobre. Osobne musím povedať, že považujem trošku za prekvapivé, že sa teraz hovorí o niečom, že by to bolo prekvapenie. Ako keby tam nebolo žiadne prepojení, žiadny súvis s tými rozsudkami súdneho dvoru. Ale dobré, my s tým, s tým súhlasíme, gratulujem. Tieto prípady sa podarilo vyhrať a máte vlastne aj súhlas generálneho prokurátora. Ešte nejaké otázky? Dobre, chcel by som sa poďakovať aj v mojom mene právnym službám za ich prácu aj za tú správu, ktorú nám dnes predniesli. Výborne, ďakujem pekne. Tak, a teraz bod rôzne? Nie. Chcel by som vám povedať, že naša najbližšia schôdza sa uskutoční v Bruseli a bude to štvrtok 8. oktobra od 14.00 do 16.00. Samozrejme, ako určite viete. Potom v pondelok 9. novembra od, od 15 do 18.30 a potom útorok 10. novembra